Buongiorno a tutti, se prendete posto, hm? per favore lì. Possiamo cominciare. Môžeme začať dnes. Vítam vás, kolegovia. Mali sme dnes veľmi intenzívne, teda budeme mať intenzívne dopoludnie plné dôležitých diskusí a začneme s prezentáciou e, zo strany pani e, Burry na tému nového kódexu, ktorý bude predstavovať legislatívny rámec v oblasti elektronickej komunikácie. Očakávali sme tento nový legislatívny návrh. V polovici septembra ho komisia zverejnila. Ako všetci viete, tento nový e, kódex pre telekomunikácie obsahuje štyri legislatívne e, návrhy medzi nami sú aj tí, ktorí už dlho sledujú e, vývoj e, v oblasti legislatívy v telekomunikácii. ktorí e, teda inkorporujú technologické inovácie, ku ktorým došlo a evolúciu aj v sociálnej oblasti, teda nielen technológie, ale aj ich sociálne dopady. Preto je dôležité venovať sa tomuto legislatívnemu návrhu, byť mu veľmi otvorený a spolupracovať, pretože ide naozaj o veľmi dôležitý legislatívny návrh. E, pred nami je 1,5 hodiny e, času pre diskusiu na túto tému, takže bude dosť e, času na diskusiu aj zo strany koordinátorov, aj komisie. Navrhla by som teda nasledovnú úpravu. Na prezentáciu by ste mali 10-15 minút čas, pani Burry, a potom by sme mali prvé kolo vyjadrení e, rezervované koordinátorom, ak by ste súhlasili, alebo teda tým, ktorí ich e, nahrádzajú. A potom by ste zareagovali vy, pani e, Berry, špecificky na ich vystúpenia. A potom by sme diskusiu otvorili všetkým členom výboru. A teraz už by som vám chcela odovzdať eh, slovo a prirodzene teda ďakujem za vašu prítomnosť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň, milí kolegovia. Myslím, že je to naozaj pre mňa veľká česť, že tu dnes môžem byť, odkedy v tejto funkcii eh, v januári pracujem sa tu medzi vami poprvýkrát je od januára a teší ma, že tu môžem e, predstaviť e, nové preskúmanie telekomunikačného rámca. Ako ste povedali, je to súčasť našich snah v rámci digitálneho jednotného trhu a ako bolo povedané, my navrhujeme kodifikáciu viacerých legislatívnych aktov, chceme konsolidovať legislatívu, zjednodušiť ju a takisto aj výrazne rámec pozmeniť. A dúfame, že nakoniec budeme mať telekomunikačný kódex, ktorý e, bude fungovať na bližších 10 rokov, bude predstavovať istý e, rámec pre ten telekomunikačný trh, ktorý chceme vytvoriť my. A dúfame, že e, spolupráca aj s týmto výborom bude plodná. Telekomunikačný rámec samozrejme je v stredobode záujmu tohto výboru a tešíme sa na dobrú spoluprácu s jednotlivými členmi výboru na tomto balíčku. Ako ste povedali, v septembri komisia teda predložila ten balíček, ten, ten connectivity package. E, ten má viaceré prvky, tieto teraz predstavím. Poprvé chcela by som hovoriť o tom, čo sme my nazvali e, tými cieľmi e, connectivity alebo cieľmi tými gigabitovými tzv. cieľmi. Ako viete, ten jednotný trh v tejto oblasti dosiahneme, pokiaľ E, nebude tá konektivita na, Euró- e, na európskej úrovni dosiahnutá tak, ako si my predstavujeme. A to sa netýka iba ľudí, ktorí žijú v mestách, ale aj na vidieku. A myslím, že toto je jedna z hlavných víziev, ktorým momentálne čelíme. Musíme túto situáciu zvládnuť. Ide tu o hospodársky rast v Európe, o našu konkurencieschopnosť, ale nakoniec aj teritoriálnu a sociálnu kohéziu. Čiže práve preto sme v tomto čase pripravili rámec, ktorý e, sa pozera do roku 2025 a ktorý má naozaj ambicioznú politickú víziu, pokiaľ ide o to. Naša ambícia je taká, aby každý mal primeranú konektivitu, takže aby nebola, nebola konektivita iba kde tu, ale aby bola všade v rámci celej EÚ. Oznámenie sa volá konektivita pre konkurenceschopný digitálny trh smerom k európskej gigabitovej spoločnosti. E, konektivitu tu definujeme a e, takisto si dávame tri hlavné ciele v tejto oblasti do roku 2025, ktoré by sa navzájom mali doplňať a doplňať by mali aj tie e, ciele, ktoré sú v rámci digitálnej agendy. Tie ciele vy poznáte nakoniec, aj tieto, mm, ale tieto teraz sú ešte ambicioznejšie a dlhodobejšie. Čiže o čom tu v praxi hovoríme. Čo toto znamená pre ľudí v ich e, každodennom živote? Poprvé chceme sa sústrediť na hlavné sociálne a ekonomické faktory, teda e, to sú tie byrokratické, teda aby školy a poskytovateľia verejných služieb a digitálne intenzívne podniky mali túto konektivitu. Čiže to sú tie hlavné centra verejného života. Školy pre deti, ľudia, kde sa na verejnej na verejnom základe ľudia stretávajú, alebo miesta, kde sa ľudia na verejnom základe e, stretávajú. Tam chceme mať v školách najlepšiu e, konektivitu, aby to potom viedlo aj e, k dobrej situácii na trhu práce. Čo táto gigabitová konektivita znamená v praxi? Dávam niekoľko príkladov. Ak máme gigabitovú konektivitu, ak máme dobrý prístup k internetu, tak rozdiel e, napríklad v prípade CT e, je taký, že namiesto toho, aby takýto sken e, trval 14 minút, bude trvať iba 40 sekúnd. Čiže to je príklad toho e, rozdielu časového, o ktorom tu hovoríme. A keď hovoríme o nejakom firemnom e, serveri, napríklad keď spadne nejaký firemný server, tak namiesto 28 dní alebo celého mesiaca to bude ovplyvňovať situáciu v podniku iba povedzme 33 hodín. To isté sa týka aj teda situácie, ako som už povedal, či už v zdravotníctve alebo vo eh, firmách. Chceme mať eh, mm, neprerušované pokrytie 5G. Napríklad, keď chodíte do Štrasburgu, viete, že to pokrytie raz je a raz nie je. My chceme, aby bolo vždy, aby to bolo hladké, aby to bolo priebežné a teda máme tu e, strednodobý cieľ do roku 2020, predtým definitívne 2025, a to teda, aby e, pokrytie 5G bolo k dispozícii ako plný komerčný, e, komerčná služba, plnohodnotná aspoň v jednom meste v, každej, v každom členskom štáte. A popri tom teda sa rozvíja aj fiber a to prispieva k tomu, aby sme boli konkurenceschopní. A potom ten tretí cieľ, gigabitový cieľ, je, aby všetky európske domácnosti, či už v mestách alebo na vidieku, mali prístup ku konektivite. To znamená, že e, pri sťahovaní by mala byť rýchlosť aspoň 100 mbps megabajtov za sekundu. A takisto aj pri uploade chceme tie rýchlosti zvyšovať. Takže všetky domácnosti majú mať prístup k minimálnemu objemu konektivite, ktorý je E, potrebný pre rodiny a pre ľudí, ktorí chcú vykonávať také operácie, aké chcú, či už je to na mobile, v televízii, v rámci aplikácií a tak ďalej. Ide o to, aby sme nemali nejakú, nejaké veľké digitálne rozdiely, aby k tomuto mali prístup naozaj všetci. Toto sú naše tri ciele a znamená to, že potrebujeme vysokokapacitné siete a práve preto Náš e, balíček reštrukturalizácie e, smerníc obsahuje jednu veľkú zmenu, pokiaľ ide o stimulovanie investície. K tomu sa dostanem čoskoro. Ale potrebujeme spoločnú európsku snahu dopracovať sa tam. E, to vám nemusím hovoriť, viete to rovnako dobre ako ja, ale z pohľadu komisie dúfame, že aj vy budete podporovať tieto ciele, túto politickú víziu, ktorú sme my vytýčili a teda aj ju spoločne pretavíme do reality. V rámci tohto balíčku sú tri opatrenia. Prvé opatrenie, a to oznámil predseda Juncker, keď hovoril o stave únie. Wi-Fi zadarmo v centrách komunitného života. Voláme to Wi-Fi for EU a je to iniciatíva, ktorá by mohla podporovať e, Wi-Fi zadarmo v rámci e, nejakých námestí, e, v knižniciach, v rôznych kultúrnych centrách, pokiaľ to ešte niekto nespravil v nejakom meste, tak chceme e, ľudí v tomto podporiť, tak aby každý Wi-Fi v praxi zažije, aké môžu byť výhody Wi-Fi pre jeho život. A toto predseda Juncker spomenul v tom prejave, že by e, mohla byť veľmi viditeľná ponuka zo strany Európy pre európskych občanov. Dúfam, že to bude podporovať využívanie digitálnych služieb. A ako som povedala, keď ľudia e, spoznajú, čo to v praxi znamená mať takýto vysokokapacitný prístup, e, malo by to byť pozitívne. Systém e, bude fungovať prostredníctvom malých voucherov, nie sú to nejaké veľké finančné objemy, skôr menšie Dúfam, že ten systém bude jednoduchý, rýchly a nebude byrokratický. Prvý Wi-Fi for you by mal byť k dispozícii do konca roku 2017 a teda preto treba konať rýchlo, aby toto rýchlo sme mohli zaviesť do praxe, aby to ľudia mohli čoskoro aj v praxi vidieť, e, na smartfóne si nastavia proste Wi-Fi for EU a proste by to už fungovalo čoskoro. E, rozpočet na najbližšie roky máme 120 miliónov eur, čiže nie je to veľká suma, ale mala by sa využiť takým spôsobom, aby to bolo viditeľné. Myslíme si, že 6 000 až 8 tisíc miestnych komunít do roku 2020 by malo e, byť pokrytých takýmto pripojením. Samozrejme, každé to pokrytie bude slúžiť e, viacerým ľuďom, povedzme 50 e, ľuďom naraz, to znamená, že malo by to byť nejakých okolo 50 miliónov e, pripojení denne. Dúfame, že budete s nami spolupracovať na tom, aby tento nástroj bol naozaj úspešný, aby rýchlo začal fungovať, aby dával zmysel pre občanov a naozaj čas je veľmi dôležitý, teda dúfame, že nás podporujete v tejto iniciatíve, ktorá by mohla naozaj pozitívne zafungovať u našich občanov. Druhá časť tohto balíčka je akčný plán pre 5G. E, povedali sme, že je tu potreba mať takúto plnú e, konektivitu 5G bez prerušení a my sme teda vytvorili plán, aby do roku 2025 5G bolo spustené. A pani predsednička, vy ste spomenula, že viacerí kolegovia tu na výbore e, túto tému poznajú. Musíme sa poučiť z prípadu 4G a v prípade 5G teda postupovať lepšie. Navrhli sme jasnú cestovnú mapu pre aj súkromné, aj verejné investície do infraštruktúry 5G. Myslíme si, že čo je podstatné pre tento plán je poprvé, aby sme zladili všetky cestovné mapy a priority, aby sme všetci pracovali tým s tým smerom, aby e, sme e, mali tie spektrá k dispozícii pre 5G ešte pred konferenciou, ktorá bude a aby tie pásma boli teda k dispozícii. E, vieme, že komisia pracuje na návrhu 700 a chceme čoskoro to spustiť e, v rámci veľkých e, mestských e, centier a takisto podporovať aj e, skúšky s viacerými aktérmi, aby to bol istý e, katalizátor, pokiaľ ide o E, inovácií, tak aby sme to čoskoro mohli zaviesť na trh, aby ľudia z toho, e, z toho mohli aj e, ťažiť. A takisto vyzývame priemysel, pretože samozrejme je veľmi dôležité, aby sme mali ich podporu, aby sme s nimi pracovali, aby sme mohli vykonať prácu v oblasti štandardizácie, ktorá je potrebná preto, aby 5G mohla bez prerušení fungovať. A potom tretie opatrenie, kľúčová súčasť tohto návrhu je nariadenie BEREK a Európsky kódex elektronickej komunikácie. Pokiaľ chceme dosiahnuť tie cieľe v oblasti gigabitov, odhadujeme, že potrebujeme 500 e, miliard eur investícií počas najbližších 10 rokov. Pozrieme sa na trendy, vidíme, aké investície sú pripravované a máme pocit, že je tu nedostatok približne 155 miliónov treba modernizovať pravidla v oblasti telekomunikácií, tak aby týchto 155 miliónov, e, ktoré sú potrebné, pribudlo. Kodex e, v oblasti telekomunikácií e, posilňuje ustanovenia v oblasti hospodárskej súťaže, tie dobre poznáte, ale zároveň zdôrazňujeme aj investície do sieti, tak aby všetci aktéri mali rovnakú príležitosť na investície. Všetci viete z tých kontaktov, ktoré máte s podnikmi, že oni hovoria o jednej e, veci, že teda to, čo potrebujú, je predvydateľnosť a právna istota pre ich investície. V rámci novej, e, nového rámca e, viac hovoríme o potenciáli pre obchodné dohody, vrátanie projektov spoločných investícií, investícií tak, aby regulačných zásahov bolo čo možno najmenej, aby tie správne investície sa vykonávali aby sme mali do roku 2025 e, tú infraštruktúru, ktorú naozaj potrebujeme mať. Chceme prioritizovať e, a stimulovať investície do siete zo strany alternatívnych operátorov a to najmä tak, že im umožníme prístup k dôležitej občanskej e, infraštruktúre, civilnej infraštruktúre, ale je dôležité, aby e, operátori sieti boli naďalej zodpovední za svoje rozhodnutia, e, za svoje e, stratégie, ale mali túto predvidateľnosť k dispozícii. Potom otázka spektra, to je náročná téma, ako viete, a komisia si myslí, že je veľmi dôležité, aby sme aj toto vyhodnotili v rámci nového balíčka a dúfame, že tentokrát už tá dynamika bude správna a že dosiahneme pokrok v tejto oblasti. Parlament podporuje návrhy komisie toto vám ďakujeme a e, dúfame, že e, podporíte aj tento nový e, balíček. A chceme opäť posilniť predvidateľnosť pre investície, tak aby sme tam dali minimálne licenčné obdobia 25 rokov, čo je v slade s tým, čo parlament pred dvoma rokmi navrhol a chceme takisto zaistiť to, aby spektrum bolo rýchlo pridelené, tým, že tam budú na to dané lehoty na takéto pridelovanie spektra, čiže licencie budú trvať, e, budú mať dlhšiu e, platnosť a budú sa rýchlejšie udelovať, tým pádom by to malo byť predvídateľnejšie. Chceme mať aj konstantnejší prístup, pokiaľ ide o povinnosť pokrytia a pokiaľ ide o zdieľanie siete, čo by nám malo pomôcť stimulovať e, zavedenie 5G a tej konektivite aj na vidieku, ako o tom hovoríme. Chceme mať dobre kalibrovaný návrh, ktorý zohľadňuje aj to, čo povedal parlament v minulosti, ale samozrejme, vy sa na to ešte pozriete, ale dúfame v každom prípade my, že tá dynamika tentokrát bude lepšia ako naposledy, až dosiahneme v týchto oblastiach pokrok. Na záver chcem povedať pár slov k tomu, čo hovorí kódex, pokiaľ ide o spotrebiteľov. To samozrejme tiež dôležitá téma pre tento výbor a čo navrhujeme v prípade eh, regulátorov BEREK. Nemá zmysel mať tieto vysokokapacitné siete, pokiaľ ich spotrebitelia nebudú používať, pokiaľ im nebudú dôverovať. V novom rámci je navrhnutá vysoká miera ochrany spotrebiteľa a my navrhujeme e, naozaj špecifickú ochranu spotrebiteľov e, v tých oblastiach, ktoré sú ešte naďalej, alebo kde je to naďalej potrebné. A e, výrazne sme upgradeli aj ustanovenia v oblasti univerzálnej služby. Keď sú tam nejaké staršie e, pravidla, pokiaľ ide o e, telefónne zoznamy alebo telefónne budky, e, to už tam nebude, aj keď členské štáty naďalej môžu v tejto oblasti konať, ale čo teraz chceme mať je kontrakt alebo nejaká zmluva cenovo dostupnej konektivity pre spotrebiteľ, tak aby každý mal prístup k základnej konektivite. Myslíme si, že treba eh, aktualizovať existujúci inštitucionálny systém a to znamená istý spoločný, eh, istá spoločná sada eh, právomoci pre každý členský štát. Plus máme tu BREK, čo sú telekomunikační operátori a to by sme teda túto organizáciu upgradeli na Európsku agentúru. Bude tam, budú tam ozrkadlené tie právomoci, ktoré majú národní eh, regulátori a budú tam aj nejaké spoločné ciele, pokiaľ ide o posilnenie prístupu spotrebiteľov a teda koncových používateľov a teda pokiaľ ide aj o ich práva v rámci tohto celého legislatívneho rámca. Čiže aby som to z, celé zhrnula, tie príležitosti v rámci digitálneho trhu by nemali byť iba pre, nejakých, pre niektorých ľudí, ale pre všetkých. A to sú hlavné body tohto balíčka s jeho troma prvkami. Vieme, že rýchle technológie v oblasti broadbandu E, už dnes e, sú v 70% domácnosti, ale najmä v mestách. Momentálne iba 28% domácnosti na vidieku majú k dispozícii rýchly broadband. A e, tieto rozdiely treba riešiť, treba tieto rozdiely odstraňovať. Myslíme si, že tieto návrhy, keď budeme na tom spolupracovať aj s vami, túto výzvu budú úspešne riešiť. Program Wi-Fi for EU, pokiaľ chceme, aby občania na, z toho mohli ťažiť už v roku 2017, tak naozaj táto iniciatíva musí prejsť rýchlo a dúfam, že rýchlo budete e, m, mm, pracovať, pokiaľ ide o konsolidáciu kódexu. Vieme, že ešte čakáte na preklady, ale dúfame, že nám vyšlete istý politický signál, že chcete na tomto pracovať, že treba konať rýchlo a dúfame, že do konca roku 2017 môžeme mať politickú dohodu. To je ambícia, ktorú máme v rámci digitálneho jednotného trhu, v rámci tej stratégie. A je veľmi dôležité, aby sme túto aktivitu vykonali rýchlo v rámci tejto, tohto legislatívneho obdobia, pretože v opačnom prípade naši občania, naše podniky nebudú mať ten rámec, ktorý potrebujú na to, aby mohli byť konkurencieschopní e, a aby mohli ťažiť z možností Eh, jednotného digitálneho trhu v danom eh, čase a dopracovať sa teda tam, kde chceme byť do roku 2020. Ďakujem za vašu pozornosť a tešíme sa na spoluprácu. Grazie a lei. Ďakujeme my vám za túto prezentáciu, ktorá bola taká jasná a celistvá. Ubezpečujem vás, že my sme pripravení na túto výzvu. Ako viete, tento výbor a vo všeobecnosti Európsky e, parlament sa rád popasuje s, s tými e, ambicioznými výzvami e, obsiahnutými v kontexte. bude sa e, vlastne určite postupovať ďalej. E, táto téma, e, pre tú tému sa vytvorí spravodajca. My sme naozaj pripravení začať pracovať na nej. Začneme teraz s vstupmi koordinátorov. Nasledovať budú odpovede pani Burry. Ako prvý má slovo kolega Karin Nech sa páči. Thank you very Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pekne komisii za túto iniciatívu. Myslím, že všetci na ňu už dlho čakáme. Myslím, že nikto tu v sále by e, nespochybňoval, že na to, aby Európa ostala konkurencieschopná, aby bola naďalej svetovým lídrom, musíme byť e, online, musíme mať aj potrebnú konektivitu. Ja sa vyjadrím skôr k obavám, nie až tak k nadšeniu, ktoré samozrejme prevláda. Jedna z obáv spočíva v tom, že nechceme upadnúť do pasce, že budeme e, prisľubovať e, niečo za nič. Napríklad tá, e, tá iniciatíva Wi-Fi pre všetkých, to je nádherná iniciatíva, ponúkneme ľuďom prístup k Wi-Fi, ale 6 až 8 tisíc centier miesta obcí na trhu s 500 miliónmi spotrebiteľov, to nie je až tak veľa suma, ktorú si spomenuli, ktorá by to mala financovať a pokryť E, nevyzerá byť dostatočná na pokrytie. Isté, že myšlienka je to nádherná, ale je dôležité postaviť sa k tomu realisticky. A tiež e, musíme hovoriť ľuďom veci, ktoré znejú reálne. Teda istá obava je tu v tejto súvislosti. A ďalej cieľ, ktorý ste spomenuli aspoň 5 krát – aby vzniklo priaznivé prostredie pre investície. To je samozrejme pre nás veľmi podstatné. Ide tu vždy o vyváženie um, potreby návratnosti investícií a tiež e, potreby spotrebiteľov mať čo najnižšie poplatky za tieto služby. A to je samozrejme veľmi zložité. Dosť ľahko sa o tom hovorí, ale je o mnoho ťažšie e, pretaviť to do praxe. Isté, že celkovo táto iniciatíva je veľmi vítaná. Myslím, že v mene našej skupiny aspoň určite môžem povedať, že sme e, pripravení, odhodlaní pustiť sa do práce čím skôr, rozdeliť si úlohy a tak ďalej. Jeden z základných prvkov e, 5G je spektrum. Vieme, že sa diskutuje o tom, ako by sa k tomu Európska únia mala postaviť. Myslím, že nikto by už netvrdil, e, že nie je potrebné e, presúvať spektrum e, na to, aby e, sa 5G mohlo stať skutočnosťou. V niektorých regiónoch Európy sa už urobili isté úpravy so spektrom a spôsobilo to dosť ťažkosti v niektorých členských štátoch. Teda ide tu o vyváženie našich želaní s praktickými aspektami. Na toto sa budeme musieť zamerať. Táto iniciatíva je v každom prípade vynikajúca. Naša skupina ju jednoznačne podporí. Ale ako som už povedal, musíme sa postaviť realisticky k tomu, čo prišľúbime a čo dokážeme aj splniť v členských štátoch. Ďakujem pekne. Kolega Karin, la parola Ďakujem, slovo má Kognik. Ďakujem. Pani predsedajúca, a ja sa domnievam, že tento balík, ktorý nám predkladá komisia, si získam veľké nadšenie, veľkú podporu v Európskom parlamente. Najskôr by som chcel upozorniť na to, že konečne po dlhom očakávaní komisia predkladá balík o 5G na úplne poslednú chvíľu. Podľa mňa e, už sa nám zrejme nepodarí e, dobehnúť USA a niektoré azijské krajiny, najmä Južnú Kóreu, žiaľ. Myslím si, že je potrebné tento proces správne koordinovať a už vopred sa pripraviť na e, možno neočakávané situácie, ktoré budú spočívať s osobitosťou využívania spektra v jednotlivých členských štátoch, najmä v e, sektore vojska a obrany. Ak by sme zajistili otvorenosť e, týchto súťaží na verejné obstarávanie, každý členský štát by bol celkom iste nadšení zúčastňovať sa eh, týchto vypísaných eh, súťaží. Eh, ďalej projekt Wi-Fi pre všetkých v EÚ. To je samozrejme veľmi chválihodný projekt, ale pôjde o to, ako sa to v praxi pojme. Tento celý proces by mohol byť dosť rýchlo skompromitovaný, ak by táto minimálna suma nebola správne rozdelená ale prvé kroky budú rozhodujúce. Ak sa to rozbehne správne, tak e, sa to potom bude môcť rozšíriť. Teda bude dôležité rozhodnúť správne o rozdelení týchto prostriedkov. Inak tento proces nebude postavený na dobrých základoch. E, ďalej, čo sa týka kódexu telekomunikácie, ja som jeden z tých, ktorí sa domnievajú, že prílišná regulácia má negatívny dopad na sektor telekomunikácií. Ak by sme nahradili rannú kávu reguláciou každý deň. Nebolo by to dobrým liekom pre jednotný trh, to už sa dokázalo aj v praxi. Pripúšťam, že som si tento dokument veľmi pozorne neprečítal, ale keď vidím, že chceme zvyšiť právomoci v orgánu BEREK, to ma trochu znepokojuje. Myslím si totiž, že keď sa budú upravovať právomoci komisie ostatných orgánov, bude potrebné rozhodnúť, kto bude mať na starosti ktoré eh, sektory. Nemôžeme však pripustiť, aby každý ten orgán opakoval um, a plnil úlohu regulátora v telekomunikačnom sektore. Um, je potrebné rozdeliť právomoci. Niektoré právomoci musíme prideliť komisii a iné právomoci bereku. Napríklad e, už e, poznáme z minulosti príklady, e, keď Berek neuplatil v praxi správne nariadenie a spôsobilo to ťažkosti členských štátoch. Predlžil sa celý proces, dokonca sa zdvojnásobila jeho dĺžka. Komisia toto veľmi dobre vie, ba dokonca v celom procese si toho bola vedomá a napriek tomu sa nič nezlepšilo. Berek nebol ochotný prevziať na seba náklady za relogáciu 4G Vidíme, že sa tieto rozhodnutia prijímajú inde, nie v komisii ani v Európskom parlamente. A v tomto prípade to bol Berek. Je potrebné, aby bol Berek e, správne regulovaný. Okrem tohto však vám želáme veľa úspechov e, s týmto chválihodným projektom. Děkuji, paní předsedající. Ďalší rečník, e, e, ďakujem pekne. Hovorí pán Tošenovský a ja sa chcem pripojiť ku kolegom, ktorí e, sa vyjadrili chválihodne o tejto iniciatíve. Európa celkom iste potrebuje pre jednotný trh špičkovú konektivitu na celom území. Sme na hrane prenosových rýchlostí a potrebovali by sme, aby táto oblasť sa posunula o niečo ďalej, než v súčasnosti je. Ja ako spravodajca pre telekomunikačný balík um, sa nemôžem obrániť spomienkam na to, ako sme sa natrápili ešte s kolegom Hokmarkom. Začali sme eh, na veľkých predstavách eh, a skočili sme na desatine celého projektu. Bolo to veľmi zložité, ako naplniť tie veľké očakávania predstavy. Preto sa dosť obávam, aby sme už teraz sa neoberali smerom veľkých očakávaní a potom e, boli sklamaní. Je pravda, že telekomunikačný priemysel potrebuje pre veľké investície do siete regulačnú istotu. Na tom sme narážali aj v prípade našej iniciatívy ECF, teda nástroj Správame Európu. Dúfam, že tento návrh e, bude um, flexibilní aj do budúcna, aby tento sektor mohol predvídať, ako sa bude vyvíjať, najmä regulačný rámec, aby sme ho nemuseli o krátku dobu opäť meniť. Ako som už spomenul, je potrebné posilniť vysokorýchlostné siete, e, je tu veľká potreba, ale na druhej strane musíme dávať veľký pozor, aby sme investíciami z verejných prostriedkov alebo európskych prostriedkov, nech už ich nazveme akokoľvek, aby sme neohrozili e, otvorenú súťaž v rámci bežného komerčného rastu, aby sme neskomplikovali týmto. Inak e, hladko prebiehajúci rast. Je potrebné jasne zadefinovať, e, kam potečú verejné prostriedky s cieľom pomáhať pretože niekedy využitie verejných aktivít, ktoré sa majú financovať verejných prostriedkov, môže spôsobiť brzdenie. Čo sa týka plnenia aktuálne platných smerníc, tu by sa to malo nejakým spôsobom zjednotiť, to by rozhodne pomohlo v sprehľadení využitia spektra, aj keď zrejme neustále sa budú opakovať isté problémy s tým, že sa o spektre rozhoduje na národnej úrovni a to prepojenie jednotlivých sietí môže byť eh, svojím spôsobom problém. Pokiaľ ide o mm, priblíženie všetkých týchto cieľov, eh, to rozhodne eh, oceňujem. A verím, že tento kódex prinesie rýchlejší rast a všetky iniciatívy, ktoré ste popísali, vrátanie iniciatívy Wi-Fi pre celú EÚ podporia priepustnosť sieti a tiež e, zvyšia raz Ďakujem. Ďakujem ja vám, slovo kolegy Kalas. Uh, ďakujem pekne, ďakujem aj ja komisii za jej návrh. My vysoko oceňujeme tento jednotný prístup. Máme aj niektoré konkrétne otázky neskôr k spektru. Um, keďže vieme, aké to bolo zložité s tým 700 eh, MHz pásmom. Chcem sa opýtať, či máte nejaké iné plány, ako sa k tomu v tomto prípade postaviť eh, ďalej k Bereku. Myslím, že je dobré zaviesť európsky dohľad. V súčasnosti Berek totiž eh, je len so skupením národných záujmov a nikto sa nesnaží o presadenie celoeurópskeho prístupu v oplatňovaní týchto návrhov a ja to považujem za dôležité. Čo sa týka konkurencie na trhu s telekomunikáciami, myslím si, že môžem povedať, že oceňujeme tento váš prístup, ale chcem sa opýtať, keďže vidíme mnoho e, zoskupených ponúk už vidíme, že e, operátori neponúkajú len telekomunikačné služby, ale e, ponúkajú rôznu kombináciu služieb. Chcem sa opýtať, či e, sa komisia pozerá na túto kombináciu rôznych služieb a tiež či zvažuje zadefinovanie konkrétneho trhu a tiež definície trhu. Čo sa týka rozdielov medzi počtom nezávislých služieb, taktiež pásiem služieb, ako aj služby 112. E, Chcem sa opýtať, ako by to malo fungovať v praxi, pretože ak budete e, na území, kde nie je sieť, e, ešte sa ale môžete zavolať na nutovú službu, ale ak nie je prístup k internetu a služby OTT nemôžu zaistiť, že bude prístup k týmto službám núzového volania, ako by to teda malo v praxi fungovať? Nie je tu podľa vás obava, že na tom ľudia budú závislí, budú sa môcť spojiť e, s e, prostredníctvom WhatsAppu, s vnútornými službami, ale iným e, spôsobom nie, ak tam nebude prístup k sieti. Toľko teda konkrétne otázky z mojej strany. Ďakujem pekne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Ďakujeme pekne. Ďalej kolega Raymond. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, a ja ďakujem komisie za túto prezentáciu. Tento projekt je nepochybne veľmi dôležitý, chválihodný. Je dôležité, aby sa čo najrýchlejšie rozbehol. Najmä to posledné, čo ste spomenuli, ma najviac zaujalo. Zlé pokrytie bydeckých oblastí. Musíme jednoducho skonštatovať, že v tejto oblasti došlo k zlyhaniu trhu, čo sa týka pokrytia bydeckých oblastí výkonnými sieťami a taktiež e, dátovými službami a tu bude potrebná regulácia na to, aby sme to napravili inak. Totiž e, ponecháme e, veľké európske plochy a tiež množstvo európskeho obyvateľstva takto zabudnutých a to si nemôžeme dovoliť. Preto chcem vyjadriť veľkú podporu, ak by vznikla iniciatíva regulovať tento sektor. Naozaj si myslím, že iba rozumnou, vyváženou reguláciou sa nám podarí e, toto posunúť vpred a to platí aj pre e, e, frekvenčné rozdeľovania. Aj tu je istý rozpor oproti tomu, čo by sme v Európe potrebovali, keď vychádzame z verejného záujmu. Tu podľa mňa nefunguje národná regulácia. V niektorých oblastiach je národná regulácia skôr kontraproduktívna napríklad e, internetových a iných frekvencií. Aj tu si myslím, že spolu s komisiou by parlament mal zohrávať významnejšiu úlohu. A ďalej ešte k iniciatíve Wi-Fi pre EÚ. E myslím, že to je dôležitý projekt a to najmä preto, že tu ide o verejný záujem, teda podporu internetu, komunikácií. Tento projekt možno je malý, ale keď sa začala motorizovaná doprava aj vtedy, sa najskôr budovalo málo ciest, nebol ich hneď pokrytý celý kontinent cestami, teda eh, tak či tak je to projekt veľmi chválihodný, aj keď zatiaľ rozmermi je malý. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa Kapel, ako posledná z kola koordinátorov. Ďakujem pani predsednička, zastupkyni komisie. By som sa chcela poďakovať za túto zaujímavú prezentáciu. Chcem povedať, že sme naozaj veľmi už na ňu čakali. Všetci podporujeme eh, ten cieľ 1 gigabitovej spoločnosti. Spomenuli ste, tieto ciele nie sú nové. Na jednej strane ide o e, rýchly internet, na druhej o e, tie 5 eh, eh, Breitbandmiliarde und die wird dann nie ausbezahlt. O sieť 5G. Eh, z mojej krajiny však viem, že je tu veľmi veľa ťažkostí na ceste k týmto cieľom a preto treba zabezpečiť, aby si členské štáty plnili svoje domáce úlohy v tejto oblasti. Zaznelo tu, že treba zabezpečiť aj rýchly internet na vidieku, pretože ak chceme hovoriť o celoplošnej eh, ponuke rýchleho in internetu, o elektronickej mobilite, práve na vidieku potrebujeme rovnako výkonný internet ako v mestách. A to eh, bude predstavovať veľké finančné úsilie a chcem poukázať na to, že Európsky fond pre strategické investície by sme mali konzultovať takisto a, a tento fond by mal podporovať obzvlášť PPP projekty pre e, budovanie e, široko rýchlostného prístupu e, vo vidieckých oblastiach. No a druhý dôležitý bod, ktorý ste spomenuli, technológie 5G. Tu Európa musí e, veľa urobiť, ak sa nechce vzdať vodcovstva. Komisár eh, Tigner nám prednedávnom povedal, že Južná Korea momentálne v tejto oblasti vedie, takže musíme naozaj rýchlo konať. A to si bude vyžadovať dobrú kooperáciu s priemyslom, aby sme si zachovali vodcovstvo a samozrejme e, spektrálna harmonizácia, ako máme zrealizovať 5G, keď nemáme spoločné spektrum. Vždy na to myslím, keď e, cestujeme v autobuse, E, medzi Štrasburgom a Frankfurtom a nemôžeme e, ani len telefonovať bez, prest, bez prestávky, bez prerušenia, ako to má fungovať s internetom. No a, a Wi-Fi pre vás Wi-Fi for you. No, z tých 120 miliónov e, e, sa mi nezdá byť postačujúcich na 6 až 8 e, e, tisíc e, komunít prepojiť do toho dátumu, ktorý ste spomenuli v prezentácii. No a už e, e, sú rôzne e, počiny proti mestám, ktoré ponúkajú internet zdarma, takže treba zabezpečiť, aby sme tu nemali konflikty záujmom. Na jednej strane hovoríte, že treba podporovať prístup k internetu, na druhej strane sú napádané obce a mesta, ktoré internet zdarma ponúkajú und Ausbaumöglichkeiten bedarf. Pokiaľ ide o ten cieľ roka 2020, takáto eh, lavína informácií eh, eh, si vyžaduje aj regulačnú bezpečnosť, aj veľa informácií pre spotrebiteľov. Takže určite v oblasti regulácie treba toho veľa ešte vyriešiť. Takže aj v treťom bode máte moju plnú podporu. Grazie. Ďakujem. Vypočuli sme si prvé e, kolo vyjadrení koordinátorov a ich e, prípadné obavy. Slovo e, teraz udelujem pani doktorke Bury, aby zareagovala. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým koordinátorom za vašu podporu to, čo sme si vypočuli, ehm, znamená, že v našom balíčku sú tie správne prvky, ale e, zazneli obavy, či e, je to dostatočne vyvážené. K tomu sa ešte rada vyjadrím. Takže k Wi-Fi e, for you. Áno, samozrejme, nemáme veľkú sumu peniazy k dispozícii. O chvíľku sa k tomu vyjadrím a máte pravdu, pán Níka, že pôjde o detaily chceme, eh, eh, nechceme tu zahyť eh, revolúciu s tými prostriedkami, ktoré máme dispozícii, sa nám to nepodarí, ale ide o to, aby sme potlačili vlastne vývoj dopredu, aby ľudia videli, ako to má vyzerať v praxi a dúfajme, že potom vznikne dopyt a že naštartujeme proces. Týchto 20 naozaj nie je až tak veľa, ale praktické náklady zariadení Wi-Fi nie sú až také vysoké 20 e, tisíc na e, kupon, približne 200 e, eur stoja vnútorné zariadenia, trošku viacej vonkajšie a môžete mať naraz aj 50 užívateľov využívajúcich jedno zariadenie, takže nemáme dosť prostriedkov, ale ak ich rozumne využijeme, tak môžu mať silný dopad a možno sa nám podarí vygenerovať v budúcnosti viac peniazy, ak e, preukážeme, že tieto prostriedky využijeme dobre. Ako to chceme robiť? Na jednej strane musíme byť veľmi opatrní v tom, ako budeme spolupracovať s členskými štátmi a miestnymi orgánmi. A musí to byť samozrejme spravodlivé prerozdelenie, ako tu už zaznelo. Treba zabezpečiť tiež, e, aby kvalita e, tých zariadení bola vysoká. Tí, ktorí to budú robiť, e, musíme zabezpečiť, aby sa zaviazali k tomu, že teda tu bude rovnoprávno zabezpečená a treba aj, aby sme boli rýchli a jednoduchí. Ak by sme išli um, tou cestou uh, tých poukážok, 20 tisíc na uh, komunitu. Um, tak e, by to fungovalo takto, ale jednoducho treba zabezpečiť, aby ten systém, ktorý si zvolíme, bol jednoduchý, rýchly a treba, aby sme vlastne zabezpečili občanom, ktorí to budú využívať, kvalitu. A treba, aby sa to udialo rýchlo. No a k investíciám. Povedali ste, že potrebujeme tu dodatočné investície, ale aj nakladovo efektívne služby pre spotrebiteľov. Samozrejme, máme to na pamäti. Sú znaky, že spotrebitelia sú pripravení za kvalitu platiť, samozrejme rozumnú cenu, nechcú e, preplácať kvalitu ale to je jeden z tých detailov, na ktorých musíme pracovať. Kde tu nájsť tú správnu rovnováhu? tak aby uh, alternatívni operátori, uh, aj teda ostatní operátori uh, vlastne mohli poskytnúť to, čo spotrebitelia si želajú. No a myslím si, že nepotrebujeme príliš trvať na týchto otázkach dedičstva a ako povedala pani uh, uh, Kala, ne, nemám tu nejakú uh, čarovnú paličku, bude to určite ťažké. Ako povedal komisár Rutinger, musíme s priemyslom úzko spolupracovať, aby ten tiež posúval posolstvo ďalej členským štátom, aby sa to dobre zrealizovalo a malo to zmysel. Oni tiež tu musia zohrávať svoju úlohu a napokon náš návrh je veľmi cieľený je e, pár špecifických otázok o dĺžke a, a, a e, k e, viazanosti, a keď sa správne zrealizujú, môžu vyriešiť niektoré z tých známych problémov BEREK ste trošku skeptickí, pokiaľ ide o presúvanie kompetencií Bereku, ehm, ale eh, ide tam naozaj o technické eh, kompetencie dohľadu, ktoré sa snažíme využiť. Samozrejme, parlament a rada stanovujú legislatívny rámec, tie eh, hlavné ciele, ako chceme, aby systém v praxi fungoval. Komisia tiež tu má svoju zodpovednosť, ale naozaj tu vidíme potrebu preto, aby regulátori viac spolupracovali, zdieľali si skúsenosti a na základe toho dúfajme, by sme sa vyhli situácii, ako ste ju spomenuli, aby nenastala v budúcnosti. Ale na to je potrebné jasne definovať, a to od nás aj zákon žiada, čo e, chceme, aby robili a musí to byť e, samozrejme aj e, v súlade s legislatívou. Pani Kalis. Vy ste sa spýtali na bundling, eh, na eh, to, že veľa spotreby teraz využíva takéto eh, združené služby. My sa na to pozrieme ako na balíček a preto chceme teda, aby sa toto zohľadňovalo v rámci pravidel pre spotrebiteľov. Chceme teda, aby sa tieto vzťahovali aj na balíčky. Myslíme si, že to môže pozitívne situáciou ovplyvniť. My sme to teraz zvažovali a pripravujeme špecifickú odpoveď, pokiaľ ide o konečných užívateľov. Spýtali ste sa na prístup e, k e, číslam prvej pomoci, ako to má fungovať, tí, ktorí používajú čísla, ktorí nie. E, snažili sme sa trošku z právneho pohľadu objasniť situáciu keď sa pozriete na návrh, chceme zabezpečiť, aby všetci tí, ktorí používajú čísla, teda nielen tradiční operátori, ale aj OTT, ako e, Skype, aby mali prv, plný prístup e, k týmto službám. Takisto tu máme ochranný mechanizmus, e, aby sme vyriešili otázky interoperability v prípade tých, ktorí nevyužívajú čísla. Takže máme tu mm, ochranný mechanizmus, ak bude treba ho použiť. Takže venovali sme sa aj tejto téme. Vy na výbore budete o tom diskutovať, či sme to vyriešili adektívne, ale, e, adek, adekvátne, ale my sme to teda navrhli riešiť takýmto spôsobom. Ehm, Spomnuli ste konektivitu na vidieku, podporili ste e, Wi-Fi. Ehm, nezabúdajte, že tu máme tento hlavný balíček konektivity v rámci univerzálnych služieb. To je tiež veľmi dôležité. Takže netreba zabúdať aj na túto oblasť a dúfam, že tam sa nám podarilo nájsť tú e, potrebnú vyváženosť medzi tými základnými vecami. Ale samozrejme bude opäť na vašom výbore, aby ste zabezpečili, že tie základy budú e, k dispozícii prístupné všetkým. Pani Kapel, e, už som e, odpovedala na niektoré e, z otázok, ktoré ste spomenuli, ako náklady Wi-Fi for you, aké to bude mať prístupy či prínosy. Spomenuli ste situáciu členských štátov a 5G. A dúfam teda, že som pokryla aspoň teda niektoré z otázok, ktoré zazneli. Ďakujem veľmi pekne, áno. Teraz by sme e, prešli k druhému kolu vystúpení Pilar de Castillo. Ďakujem pekne, e, pani predsednička. Takisto sa chcem e, poďakovať pani kolegyni za túto prezentáciu a ťažko k tomu ešte niečo veľmi dodať. Je to nakoniec prvá diskusia, taká prezentácia skôr z vašej strany. Koordinátori v zásade e, povedali to, čo chceli povedať. Tá zhoda tam bola relatívne vysoká, možno s malými nejakými odchylkami. A teraz ide o to, aby sme eh, tu v parlamente mohli čím skôr začať s parlamentným postupom. Máme tu naozaj veľkú výzvu pred nami a teda nie je možné nejako ďalej naťahovať e, to konečné prijatie rozhodnutia. Pretože potrebujeme toto digitálne prostredie na podporu jednotného digitálneho trhu. Ten je zase dôležitý na to, aby naše hospodárstvo mohlo byť konkurencieschopné e, v celosvetovom e, meritku. Takto je ten postup nastavený. A naozaj digitálne hospodárstvo, alebo tá stratégia je základom e, tohto balíčka. A ťažko sa k tomu ešte niečo ďalšie dodáva. To základné bolo, alebo to zásadné bolo povedané treba začať čím skôr na tom pracovať v parlamente a myslím, že to je veľmi zaujímavý rámec na to, aby parlament takisto mohol výrazne prispieť k tomuto návrhu komisie. A teší ma veľmi, že som tu počula koordinátorov politických skupín, ktorí vo všeobecnosti veľmi pozitívne hodnotia tento návrh komisie. A ten určite, to určite uľahčí aj diskusiu v parlamente. Ďakujem pekne a gratulujem k tomu návrhu. Castillo, la parola con Pula Natrip. Ďakujem, komponátri. Ďakujem, e, pani Toja. E, samozrejme súhlasím e, so základným internetom, ktorý by si mali dovoliť všetci. Je dôležité, aby eh, sme tu nemali eh, digitálnu eh, priepasť, aby všetci Európania profitovali z digitalizácie. To vytvára trh, to vytvára potrebiteľov, to je základom pre e-governance a všetko ostatné. Takže veľmi sa mi táto myšlienka páči, aj teda myšlienka Wi-Fi for Europe, aj teda zabezpečenie, aby tu bola digitalizácia, aby eh, tu, boli, eh, aby tu bola taká rýchlosť, eh, ktorá dá príležitosti podnikom aj spotrebiteľom. Obávam sa, že Rome like it home, tomuto sme sa veľmi nevenovali. Myslím si, že spotrebitelia budú musieť naučiť, že predsa len keď budú e, telefonovať svojim susedom za hranicami, to bude e, e, drahšie, než keď telefonujú doma. No a teraz priemysel v tejto oblasti, to je dobré, že rastia. a mali by sme si uvedomiť aj cieľ, že infrakonektivita to sú jednoducho základy pre ostatné odvetvia, podnikania pre malé a stredné firmy, pre eh, startupy. Takže digitalizácia vytvára eh, príležitosti na rôznych úrovniach v členských štátoch treba teda mať eh, na pamäti toto. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť potrebné a nájsť tú vhodnú vyváženosť vytvoriť teda určitý základ, ktorý by e, umožnil ostatným rásť v Európe a byť konkurencieschopný. E, nariadenie nemá zlepšovať e, konkurencieschopnosť, takže OTT ktorú sa treba zabrať tým, čo je zvyšovanie regulácie, a e, ako zabezpečiť teda e, rovnaké hracie pole pre všetkých. Predvydateľnosť pre priemysel je veľmi dôležitý. Všetci vedia, že 5G by sa mohlo oveľa rýchlejšie vyvinúť. Môžeme povedať, že sme urobili veľkú chybu, teraz vedú iné kontinenty a inovácie e, sa nemôžu vytvárať v Európe, ale inde. Takže hovorím vždy E, treba zmeniť ten aktuálny postup, kedy na iných e, kontinentoch e, sa veci dejú. Ďakujem pekne, toto treba zmeniť. Ďakujem kolegyni Kumpule Natri a teraz Teresa Griffin. Ďakujem pekne, ďakujem aj komisii. Tá prezentácia bola naozaj taká nekomplikovaná, veľmi zaujímavá a naozaj vás plne politicky podporujeme. Ja zastupujem severozápadnú časť Anglicka a tam máme mesta ako napríklad Manchester alebo Liverpool, ale aj vidiek eh, Cheshire, Lancashire, Cumbria a to, čo ste vy hovorili, že iba nejakých 20-30 ľudí na vidieku majú prístup k internetu, to je veľké zlyhanie, treba s tým naozaj niečo robiť. Takže teším ma, že to, že to spomínate. Takisto spomínate zdravotníctvo. Viacerí politici tu v parlamente čoraz viac hovoria o prístupe k zdravotníctvu, k službám v zdravotníctve, ako je to prepojené na digitálny jednotný trh, ako môžeme vylepšiť prístup k zdravotníctvu, ako zabezpečiť, aby ľudia neboli izolovaní, aby neboli eh, aby sme sa im nejakým spôsobom nevenovali. Čiže treba eh, vylepšiť eh, poskytovanie neverejných služieb aj takýmto spôsobom. Potom právna istota, určite áno, keď chceme rozvíjať, plánovať trh alebo aktéry na trhu, keď sú plánovať, tak potrebujú to naozaj. A vy ste povedali, tá konektivita má byť najkvalitnejšia možná. Samozrejme sú tam isté problémy, ale určite aj naše politické ambície by mali byť e, také, aby každý občan mal túto najkvalitnejšiu konektivitu, nie iba niektorí. A takisto ste povedali, keď ste reagovali na otázky, Spomenuli ste tú miestnú vládu a je veľmi dôležité, alebo miestne, miestnú úroveň e, riadenia a je veľmi dôležité tie peniaze využiť najlepším e, možným spôsobom, tie obmedzené e, peniaze, ktoré máme k dispozícii. Myslím si, že Spojené kráľovstvo e, bude, alebo dúfam, že bude súčasťou tohto pekného e, projektu a potom hashtag Wi-Fi for EU, to už je e, dnes jeden z trendov na Twitteri, takže to je veľmi pozitívne. Grazie, Teresa Griffin. Ďakujem pekne. Pán Hokmar ďalej. Ďakujem. Ďakujem komisii za prezentáciu. Myslím, že môžeme povedať, že vo väč- väčšine prípadov vnímame pozitívne váš návrh. A to jednak e, preto, že ide o dôležitý krok, ktorý treba prijať a po druhé, komisia istým spôsobom každému slúbila to, čo chce e, daný človek alebo daná skupina. Je to taká veľmi veľmi, veľmi široký zoznam všetkého, tak povediať, ale v realite potrebujeme podľa mňa priority. A pokiaľ ide o 5G, áno, tam treba byť lídrom. To podľa mňa je tá hlavná priorita. Ak chceme, aby európske hospodárstvo bolo inovatívne a konkurencieschopné. A z tohto pohľadu, myslím si, je dôležitejšie myslieť na spotrebiteľov a na priemysel z pohľadu, ako zabezpečiť legislatívu a regulačné podmienky na rýchle investície, čo možno najrýchlejšie. Bolo by dobre počuť od komisie dnes aj do budúcna, čo podľa nich sú najdôležitejšie veci, najdôležitejšie veci preto, aby toto začalo fungovať. Pokiaľ e, všetko je priorita, tak častokrát nič nie je priorita. A v mnohých prípadoch tu máme aj konflikt záujmov. Napríklad je podľa mňa veľmi dôležité, aby čím skôr sme sa dopracovali k, k frekvenciám a k spektrám pre mobilný broadband. Treba mať e, právnu istotu pre investície, takisto treba zabezpečiť to, aby sme mohli zdieľať e, siete. A teda tí, takisto to, čo hovoríte, pokiaľ ide o veľkoobchodných operátorov, ale treba si vyčleniť nejaké priority. Niektoré veci sú urgentnejšie než iné. A v prípade 5G uvidíme, že to je vlastne normálna situácia a nie je možné byť úspešný s tým, čo je normálne, pokiaľ východisko, východiskový bod je taký, že máme to dávať e, zadarmo ľuďom, pretože tieto veci e, stojí nejaké peniaze, pokiaľ to chceme dávať našim ľuďom, potrebujeme mať vytvorené dobré podmienky na trhu. Ďakujem. Ďalej. Rode. Øh, Ďakujem pekne. Budem teda eh, vystupovať eh, podansky, ak dovolíte. A chcem eh, chcem to všetko, čo povedať, tak takto nejako zhrnúť. Ďakujem pekne komisie, to, čo predložila. Máte k dispozícii nejaké e, zdroje a myslím, že vzhľadom k tomu je správne, aby sme e, si v rámci toho vyšlenili ambiciozne e, ciele. A potom je otázka, či s tými nástrojmi, ktoré sa tu navrhujú, naozaj dosiahneme tie ciele, o ktorých hovoríme. Máme tu dôležité, dve dôležité veci. Poprvé, ak chceme rátať s tým, aby sme mali 5D k dispozícii e, v rámci nejakého rozumného časového limitu alebo niečo podobné 5G, tak treba mať ambicioznejší plán, pokiaľ ide o harmonizáciu spektra, ako povedal pán Höckmark. Ak chceme e, toto využívať aj na upload, aj na eh, download eh, v prípade aj nad 700 MHz, aj pod 700 MHz, eh, tak práve toto je dôležité, pokiaľ chceme tú 5G sieť vytvoriť, pokiaľ chceme byť lídrami v tejto oblasti, tieto ciele 5G treba naplniť. A potom ďalšia vec, chýbajú nám peniaze na to, aby sme vybudovali infraštruktúru. To asi všetci vieme. Treba investovať a to masívne do infraštruktúry. Preto ja som veľmi e, skeptický e, voči tej iniciatíve Wi-Fi for you. Je mi to ľúto, ale toto nechať na subsidiaritu, to podľa mňa nebude fungovať. Možno to znie tak populárne, ale nie je to dobré využitie finančných zdrojov. Takže mali by sme čo možno najviac fondov kondenzovať, čo do najväčšej možnej miery. A treba využiť e, štruktúralne e, fondy. Máme tu e, nejakých 460 miliónov eur, pokiaľ ide o štruktúralne fondy a treba to z toho spraviť nejaký federálny plán pre Európu, aj pre energiu, aj pre železničnú dopravu, aj pre tento digitálny svet. To už by vytvorilo nové pracovné miesta a to by naozaj bolo na prospech celej spoločnosti. A potom môžeme e, mať oveľa ambicioznejší plán konektivity pre Európu, než to, čo máme dnes e, k dispozícii e, pred sebou. A pre mňa by bolo veľmi pozitívne, keby Európska únia naozaj bola istým, istým motivátorom alebo dejateľom toho rastu, konateľom toho rastu pre svojich občanov. Takže tie, tie kategórie uh, sú, je, sú podľa mňa trochu iné než uh, tie, o ktorých sme hovorili doteraz. E, vytvoriť takýto európsky plán si bude vyžadovať isté financie, to treba uh, v tejto veci bojovať s európskymi uh, štátmi alebo členskými štátmi a uh, tie frekvencie naozaj treba dosiahnuť, pokiaľ chceme splniť tie ciele, ktoré tu spoločne sme si potvrdili, že ich máme. Ak chceme mať naozaj spoločný jednotný digitálny trh v Európe. Ďakujem pekne. Ďalej. Kristof Rum. Ďakujem pekne. Pani predsednička, na úvod sa poďakujem pani e, zastupkyni rejiteľa z Connect za tú veľmi kvalitnú prezentáciu a takisto preto, lebo je to jeden z malých prípadov, kedy Európska komisia ukazuje, že je o krok vpred a teda implementuje pozície Európskeho parlamentu. Vytvárate tú skvelú víziu, ale samozrejme treba, aby ešte bola implementovaná, aby aj v praxi fungovala. Veľakrát sme povedali, že prístup k internetu je základné ľudské právo a toto nemôžeme nikomu zobrať. A myslím, že je tu veľký rozdiel, sú tu veľké rozdiely, keď si predstavíte napríklad situáciu e, na vidieku, na ostrovoch, mladí ľudia častokrát túto konektivitu nemajú, možno preto, lebo nemajú peniaze, možno preto, že tam tá konektivita ani nie je. Európska únia niekedy dáva milióny alebo miliardy eur iným častiam sveta, pomáhame im, e, dávame rozvojovú pomoc, ale u nás máme tiež regióny, kde nie je internetová konektivita. Je to podľa mňa veľmi zlé, že e, ľudia nemajú takéto, takéto základné právo prístupu k Wi-Fi. Takže súhlasím s tým e, projektom Wi-Fi for EU, ale potrebujeme na to peniaze. Častokrát posielame veľké milióny do projektov, ktoré ani dobre nefungujú a pokiaľ ide o tých 120 miliónov eur, ktoré vy ste spomenuli na tie 3 roky, tak e, to by mal byť ešte iba taký prvý krok. Ten rozpočet treba ďalej e, ešte navýšiť, pretože toto je naozaj oblasť, kde Európska únia môže zohrať dôležitú úlohu. Máme mnohé problémy v Európskej únii, každý nás kritizuje, ale Myslím, že v tejto digitálnej agente by sme mohli byť naozaj aktívni a pokiaľ sa to aj naozaj v praxi e, zrealizuje, tak e, to si ľudia naozaj všimnú. Mark Zuckerberg z Facebooku povedal, že dokáže poskytnúť e, Wi-Fi zadarmo aj do oblasti, kde e, Wi-Fi nie je. Takže on to povie, ale Európska únia to nerobí, hoci by to mala robiť. Čiže budúcnosť je digitálne hospodárstvo a myslím si, že my e, budeme z toho nakoniec ťažiť. Mal by som návrh. Európsky parlament hlasoval spoločne s Európskou komisiou, aby bola poskytnutá e, taká karta Interrail pre mladých ľudí, aby mohli cestovať po Európe, aby mohli objavovať Európu a myslím, že aj zadarmo takáto Wi-Fi karta pre našich mladých ľudí by bola dobrá vec, aby aj oni mohli mať prístup do Európy aj takýmto spôsobom pretože je ľahšie vidieť to, čo Európa robí a pozrieť si cez internet alebo na internete, je to ľahšie než cestovať po Európe. Takže to by podľa mňa bol e, dobrý nápad, ako pomôcť mladým ľuďom. Takže my podporujeme e, tento návrh, podporujeme ho kompletne. Detaily hovoriť nebudem, ale plne vás podporujeme. A tých 120 miliónov, to je podľa nás e, nízka suma, treba ju navýšiť a treba robiť e, a pracovať aj na e, pilotných e, projektoch, pokiaľ ide napríklad o zadarmo Wi-Fi, alebo Wi-Fi zadarmo najmä pre mladých ľudí. A pokiaľ vás podporí aj parlament, všetko je možné a tým spôsobom môže Európska únia zohrávať takú úlohu, ako sa predstavujú aj naši mladí ľudia. Ďakujem pekne. Ďalej, Werner. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som tento balík, túto európsku gigaspoločnosť, ktorú predstavujete, chcela rozdeliť na dve časti. Jednak konkurencieschopnosť 5G, tu kolegyne a kolegovia sa už vyjadrili, k tomu dosť podrobne je to potrebné to posilniť, urýchliť a na toto by sme sa mali zamerať v tomto projekte, takisto ako aj na tému rýchlo internetu všade, aj v regiónoch, e, vo vidieckých oblastiach, e, kde to zatiaľ k dispozícii nie je. Aj na toto by sme sa mali zamerať. Ďalšia téma, už to spomenul rečník predo mnou, je téma ktorá súvisí s socioekonomickými aspektami pre nás občanov a pre našich občanov. Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť podrobnejšie, čo presne si pod tým predstavujete ja isté, že chcem podporiť e, nadšenie našich občanov e, pre Európu. Spomenula sa tu tam Interrail, e, ročne by to stálo 1,5 miliardy eur. Myslím, že oproti tomu tých 21 miliónov na 3 roky, to je úplne zanedbateľná čiastka. Chcem preto vyzvať k väčšej vyváženosti, najmä keď sa to predstavuje takto v troch bodoch, tak ako ste to urobili vy a keď sa pozornejšie na to pozrieme v skutočnosti, to nie je vôbec vyvážené. Myslím si však, že týmito prosiedkami by sme sa naozaj mohli pokúsiť e, získať si nadšenie občanov pre Európu, získať si ich pre našu vec a myslím, že by sa to malo trochu vylepšiť. Ja som teda za väčšiu vyváženosť a tiež za to, aby sme si stanovili priority, najmä z hľadiska rýchlejšieho zavádzania 5G, čo je dôležité napokon aj pre náš priemysel, pre autonómne vozidla a tak ďalej. Toto všetko sú príklady, prečo by sme mali postupovať ešte rýchlejšie. Ďakujeme pekne, eh, kolegyňa Werner. A teraz eh, kolega Kelly. Ďakujem, pani predsedajúca. Claire, vaše vyjadrenia si získali takmer jednomyselnú podporu čo je um, dosť veľkou zvláštnosťou v Európskom parlamente, ale je to pochopiteľné, pretože to, o čom hovoríte, je, je potrebné, najmä ak chceme plniť naše ciele. urobiť z Európskej únie najkonkurencieschopnejší blok eh, na svete a tiež pokryť internetom aj v detskej oblasti. A to sa samozrejme nepodarí bez vysokorýchlostného internetu 5G, eh, Wi-Fi pre všetkých a tak ďalej. Myslím si teda, že by sme sa mali pokúsiť dopracovať sa k realistickému plánu a každému regiónu povedať, bez hľadu na to, ako dlho to potrvá, do roka 2018, 2022 váš región bude dostatočne pripojený na internet so všetkými modernými aspektami, ktoré e, si to bude vyžadovať pre fungovanie v digitálnom svete. A potom by sme mali osloviť členské štáty, najmä v kontexte ďalšieho viacročného finančného rámca, snažiť sa eh, získať eh, od nich záväzok eh, v rozpočte, aby sa to dalo vykryť aj finančne. Teraz, keď David Cameron odišiel, on bol do veľkej miery zodpovedný za znižovanie rozpočtu naposledy Európskej únie možno bude okolo stola väčší realizmus z hľadiska toho, čo Európa skutočne môže dosiahnuť lepšie, úspernejšie, než členské štáty jednotlivo v Európskej únii. To je teda jeden návrh z mojej strany ďalej. Po druhé, ako príklad toho, čo sa dá dosiahnuť, je napríklad e, v mojom okrsku, v malom mestečku, vznikol e, Lordgate Hub, teda sprístupnil sa vysokorýchlostný internet a celé mestečko sa tým úplne zmenilo. Ak by sa to podarilo teda zopakovať aj inde, tak najmä vo vidieckých oblastiach e, e, by sa podarilo e, celé regióny revitalizovať. Ja teda chcem navrhnúť, podporujem to, čo hovorili kolegovia o 5G, Súhlasím s vami, že to rozbehnutie je dôležité. Je treba oceniť túto iniciatívu. Mala by sa rozbehnúť čo najrýchlejšie, mala by sa um, získa čo najväčšia podpora. A v podstate načenie tu už je, už to treba len spojiť aj s rozpočtovým krytím. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánu kolegovi Kelimu. A teraz Henna Virkunen. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj komisii za tento návrh. Myslím, že je dôležité venovať pozornosť tomu, ako urýchliť investície do infraštruktúry, pretože ako vieme napríklad dopyt po eh, eh, presunie mobilných dát sa zvyšuje o 60 až 100 každoročne a tiež eh, dnešná kapacita nebude rozhodne stačiť pre budúce pokrytie služieb. Myslím si však, že neexistuje nejaké univerzálne riešenie. Musíme podporovať v rôznych regiónoch rôzne nástroje na Um, podporu investícií. Teda musíme sa zamerať na infraštruktúru v tejto fáze. Je treba totiž uh, zabezpečiť vysokorýchlostné pokrytie v celej Európe, vo všetkých regiónoch. Keď hovoríme o bezpečnosti zároveň je dôležité, že spotrebiteľ sa musí cítiť bezpečne, musí mať bezpečné prostredie eh, v digitálnom svete, musíme byť e, opatrní, e, tiež aby sme neprilišne regulovali našu oblasť IKT. Musíme teda e, zaujať vyvážený prístup medzi bezpečnosťou a otvorenosťou. Musí to byť rovnováha medzi reguláciou a flexibilitou, pretože sloboda a bezpečnosť si navzájom neprotirečia, práve naopak podporujú ten istý cieľ, posilnenie digitalizácie priemyslu a služieb. Teda ak chceme, a to naozaj chceme, podporovať rast pracovných miesta v Európe a tiež Chceme, aby digitálny svet bol otvorený všetkým v Európe. Bude si to vyžadovať um, otvorenosť novým podnikateľským modelom, ktoré zo sebou prinášajú digitalizácia, tak aby konkurencieschopnosť eh, naozaj bola na čo najvyššej úrovni a tiež, aby sme sa rozvíjali rýchlo otvorené dáta. Ako vieme, umožnili mnoho nových inovácií, nových podnikateľských modelov Tiež eh, by sa mali otvoriť eh, eh, nové sety údajov, aby sa podporovali nové nápady a myšlienky. Keď chceme podporovať investície, urýchliť pri prepojení Európy, musíme vytvoriť preto všetky predpoklady aj bezpečné prostredie pre všetkých v digitálnom svete. Ale nesmieme prílišne regulovať sektor informačných komunikačných technológií. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzavreli kolo rečníkov. vynikajúce kolegovia dodržali rečnícky čas a vďaka tomu teraz máme 5 či 6 minút k dispozícii na odpovede. Dúfam, že to bude stačiť. Ďakujem pekne. Keďže času je málo, vyjadrím sa k tým najpodstatnejším veciam, ktoré rezonovali. Myslím, že boli konkrétne štyri. Chcem sa však poďakovať všetkým, aj pani De Castillo, za jednoznačnú podporu, ktorú nám prejavujete od eh, samého počiatku. Pani Kumpula na 3 spomenula otázku, ktorá viem, že je dôležitá pre celý výbor aj pre celý Európsky parlament. A síce náklady eh, za volania v Európskej únii. Eh, podpredseda komisie, keď to bol naposledy, sa vyjadril, že komisia uznáva, že v jednotnom trhu sa náklady na volenia nesmú pohybovať v rozmedziach kódu podľa jednotlivých členských štátov musia byť konkurencieschopnejšie. Snažíme sa ja to pamätám, snažíme sa zmierniť e, tlaky. E, nebudeme sa každú cenu musieť regulovať. Je tu v balíku jeden prvok e, a síce um, postoj k uh, sadzbám uh, za ukončenie. Uh, dúfam, že sa k tomu postavíte konštruktívne. Nechceme znižovať politický význam tejto otázky z hľadiska postoja parlamentu. Ďalej druhá vec a tá súvisí s dvoma aspektami. Hovorilo sa o prioritách. Pán Rode povedal, že musíme byť ambicioznejší, že nie sme dosť ambiciozní. Pán Hokmar sa pýtal na naše priority. Myslím, že pán Hokmar už napokon pomenoval niektoré konkrétne príklady, že otázka investícií je mimoriadne dôležitá, tiež otázka spektra je tiež podstatná. Teda toto sú e, podľa mňa legislatívne priority. Keď sa pozeráme na e, celý balík, nie je tu len o legislatívnu časť, o časť 5G ide o akčný plán. Toto sú konkrétne ciele, ktoré sa dajú dosiahnuť relatívne rýchlo v praxi. E, sú to ciele, ktoré sa dajú splniť bez legislatívnych úprav. Dúfam, že aj parlament teda bude vysielať e, tie správne signály v správnom čase a že sa to podarí ďalej. Sa hovorilo o tom, kde prichádzajú do hry verejné investície, kde súkromné investície. Keď sa pozriete na čísla, my sa spoliehame na dosť značnú investičnú podporu zo súkromného sektora. Dúfam, že tieto súkromné investície, e, pán Kelly povedal, že to musíme presadzovať, podporovať. Je to pravda, budeme potrebovať väčšie finančné krízie, krytie vo viacročnom finančnom rámci pre digitálne priority, ale musíme sa realisticky k tomu postaviť, koľko prostriedkov bude dispozícii z verejných zdrojov a koľko zo súkromných zdrojov. Musíme teda vytvoriť správny rámec, aby tieto súkromné investície naozaj prišli v takej miere, ako ich očakávame. Ďalej po tretie, Wi-Fi pre EÚ e, rozhodne e, si získal e, zapálenie a podporu. Myslím teda, že sme na správnej ceste. Ak sa nám podarí rozbehnúť to v praxi čo najskôr, tak možno neskôr bude k dispozícii e, aj e, vyššia finančná podpora. Isté, že tak ako hovoríte, musíme byť e, konzistentní v tom, čo robíme my a čo žiadame od členských štátov a tiež je dôležité, aby regióny boli v tomto smere na rovnakej lodi s nami. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Naozaj si ceníme vaše jasné vyjadrenie a celkom iste bude ešte priestor stretnúť sa čo skoro opäť. Dáme si teraz dvojminútovú prestávočku, predtým než budeme pokračovať v práci. No, no, io no, è la mia, il mio primo periodo, sì. Vogliamo proseguire i nostri lavori? Pokračujme v našej práci. Ďalšou témou na našom programe je tiež e, dôležitá oblasť prepojená s tou predchádzajúcou. Ide o správu digitalizácia európskeho priemyslu. E, nasleduje to na oznámenie komisie k digitálnemu balíčku. Bez toho, aby sme strácali čas, odovzdám e, slovo pánovi spravodajcovi Butikoferovi. Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Oh. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážni kolegovia. Um. I do indeed believe that... Uh... Naozaj sa domnievam, že je ťažké e, príliš podporovať e, význam tejto témy pre budúcnosť európskeho priemyslu, najmä budúcnosť e, európskej výroby. Ale ešte predtým, ako sa vyjadrím k obsahu, chcel by som sa najskôr vyjadriť k postupu, ak dovolíte. Podľa časového plánu návrh správy sa um, bude prekladať začiatkom decembra a preskúmanie návrhu správy je naplánované na začiatok januára. Konkrétne 12. januára. Hlasovanie vo výbore je naplánované na mesiac marec a zrejme v plene by sa to malo hlasovať v apríli. Okrem toho by som chcel ešte spomenúť, že výbor IMKO a výbor KULT dostali e, podľa pravidla 53 plus e, štatút e, pridruženého výboru, čo znamená, že sa môžu podielať na tomto procese. Ako som už povedal na úvod, Ďalšia fáza výroby je otvorená všetkým a všetko bude záležať na tom, ako sa postavíme, ako budeme schopní manažovať tento prerod k digitalizovanému priemyslu Európa. Podľa mňa má dobré priaznivé podmienky, má veľké schopnosti, ale podarí sa nám uspieť v týchto pretekoch o vedúcu pozíciu a posilnenie úspechu našej ekonomiky, ak to budeme hrať ako európsku hru. Všetci ste počuli komisára Oettingera, ktorý zopakoval e, to tvrdenie ad noceum a je potrebné to opakovať um, naďalej, naďalej. Ak sa nám nepodarí dopracovať ku koordinovanej európskej stratégii, tak cíl jednoducho nesplníme. Chcel by som ešte e, spomenúť, že to považujem e, za širokospektrálnu e, komunikáciu, ktorá pokrýva rôzne oblasti politických rozhodnutí, napríklad otázka toho, ako sa postaviť k priamým zahraničným investíciám v kontexte digitalizácie. Nedávno sa v nemeckých diskusiách, verejných diskusiách hovorilo o prebratí eh, jednej z našich robotických firiem, ktorá rezonuje, asi to firma Kuka. Prevzali eh, ju čínsky výrobcovia. Myslím, že Aj na toto treba pamätať. Digitalizácia sa týka technológie, ale nielen technológie. Týka sa kombinácie technológie s eh, megatrendmi ako napríklad urbanizácia, globalizácia a demografické výzvy A myslím, že by sa tým vytvoril správny základ e, a pre naše európske spoločné úsilie, ak by sa nám podarilo zosúľadiť digitalizáciu našej e, inovatívnej stratégii s e, faktorom udržateľnosti našej stratégie na podporu inovácií. Ešte by som spomenul niekoľko konkrétnych eh, bodov, ak dovolíte. Myslím, že sa budeme musieť pozrieť na otázku financovania. Ďalej sa budeme musieť eh, pozrieť konkrétnejšie aj na otázku toho, ako malé a stredné podniky sú eh, postavené, pretože zrejme sa zhodneme všetci na tom, že bez toho, aby sme zahrnuli aj malé a stredné podniky, aktívne do tejto stratégie na podporu digitalizácie, tak naše ciele nesplníme. A mali by sme sa zrejme pozrieť aj na to, čo robia niektorí naši konkurenti v tomto smere a možno by sme sa od nich mohli niečo aj e, priučiť. Budeme sa tiež musieť pozrieť na infraštruktúru. K tomu sa zrejme nemusím nejako obšírne vyjadrovať. Ďalej štandardizácia. Tá bude dosť e, kľúčová v kontexte digitalizácie, taktiež sa musíme pozrieť na aspekty vzdelávania, ľudského kapitálu, zručnosti a nemali by sme zabúdať ani na to, že je potrebné tiež zohľadniť ochranu pracovníkov v, v súvislosti s ich eh, údajmi napríklad a tak ďalej. Ako toto bude eh, pokryté v novom eh, priemyselnom svete. Už som nadviezal kontakt s tenevými spravodajcami. Dúfam, že sa nám podarí dopracovať tak spoločným postojom a teším sa na spoluprácu s nimi. Ďakujem. Grazie, kolega. Buď... Ďakujem kolegovi Kolferovi, ktorý určite odviedol vynikajúcu prácu. E, chcela by som e, sa vyjadriť ako teňová spravodajkynia za moju skupinu SND ako kolega Kolfera. Ja si myslím, že ide o vynikajúcu príležitosť aj potrebu, nutnosť pre nás, pretože e, je potrebné aby e, výrobný sektor sa e, adaptoval, aby bol mm, udržať, trvalo udržateľnejší. A pred nami bude stáť jedna ťažkosť, ktorú ste už spomenuli. Ako vieme e, z mnohých výskumov, ktoré sme robili aj my v parlamente, inovácie a technologické prispôsobovanie sa je naozaj na špičkovej úrovni v Európe, v mnohých členských štátoch, ale keď sa pozrieme na eh, produktívny sektor, malé a stredné podniky, tie sú veľmi málo digitalizované. Eh, sú to naozaj neuveriteľné čísla. Keď sa pozriete, koľko eh, firiem používa internet pre svoju obchodnú činnosť a podobne. E, preto e, tu vzniká problém e, adekvátneho prispôsobenia sa a tu musíme zahrnúť aj všetky odvetvia do tohto úsilia. Všetci musia byť zahrnutí E, ten rast musí byť difúzny. Neurobíme to iba s pár šampiónmi, ktorí budú schopní obhájiť si konkurencieschopnosť na globálnej úrovni vďaka digitalizácii aj e, produktívnej e, kapacite nových technológií. Takže naozaj musíme sa pousilovať a zainteresovať všetkých, všetky odvetia, to si bude vyžadovať infraštruktúry, zaznelo to už aj potrebné kompetencie sa musia rozširovať. Budeme potrebovať e, siete firiem, klastre, všetko to, čo e, môže posilňovať aj digitálnu komponentu. Ja tu vidím dosť veľkú e, ťažkosť momentálne v tejto oblasti. Niektoré členské štáty sa už pohli ďalej, už e, majú programy ako Priemysel 4.0. E, ale iné krajiny ešte nevypracovali stratégiu pre túto oblasť, takže um, intervencia zo strany Európy v digitálnej oblasti pre priemysel je dobrou príležitosťou práve preto, aby sa pohli, zmobilizovali všetci a e, na všetkých úrovniach v členských štátoch pretože je potrebné prekonať e, túto nerovnováhu, ktorá je potom vlastne e, slabým ohnívkom celého nášho výrobného aparátu. Náš e, výbor sa zaoberá principiálne priemyslom, ale musíme to vnímať aj v súvislosti s problémom zamestnanosti. Internet veci, internet v produktívnych procesoch však veľmi silne zmení aj oblasť práce. Samotný koncept práce v mojej krajine som e, videla práce a štúdie odborov, ktoré začínajú e, tomu rozumieť, e, idú touto cestou. Takže keď sa zmení profil priemyselnej reality, musíme sa zaoberať tým, ako sa to zmení aj pre tú ľudskú zložku. Nemôžeme byť potom prekvapovaní, prekvapení výzvou ktorá tam vyvstane. Takže dôležité sú prvé kroky v tejto oblasti. To je všetko z mojej strany a potom ako tieňová spravodajkňa samozrejme budem s veľkým záujmom spolupracovať s pánom e, spravodajcom, pretože celá moja skupina e, považuje túto tému za vitálne dôležitú a chce prispieť k formovaniu. E, slovo má teraz kolega. Prepačte, ospravedlnila som sa, preskočila som. Pani De Castillo, týmto je dávam slovo. Ospravedlňujem sa, pani De Castillo. Eh, thank you, Chair. This is on behalf of our... Ďakujem eh, v mene kolegu Salínyho. Eh, by som chcela spomenúť nasledovné na myšlienky E, priemysel e, prežije iba vtedy, keď e, vlastne sa prispôsobí digitálnej revolúcii. Treba pomôcť v tejto oblasti malým a stredným podnikom. Sú zatiaľ, zatiaľ len limitovanie využívajú možnosti digitalizácie. Toto treba zmeniť vo všetkých sektoroch aj veľkostiach firiem. Je tu potreba vhodného regulačného rámca, ktorá by e, nebranila investíciám a inováciám. E, sú to potrebné národné iniciatívy, aj e, európsky riad, systém riadenia. Je potrebné vytvoriť aj kritickú masu, ktorá by pritiahla viac investorov a znížila náklady. Zároveň treba podporovať klastre digitálnych inovácií, Eh, spomenul už aj kolega Butikofer, že je dôležitá interoperabilita systémov a podobne. Dôvera a bezpečnosť sú dôležitými. Eh, dôvera je veľmi dôležitá, aby eh, motivovala firmy inovovať a aby občania a verejná správa mohli profitovať z nových možností. Treba aby sa nebranilo digitálnej transformácii. Tu je dôležitá aj potrebná rovnováha medzi ochranou údajov a súkromia, e, slobodný tok e, údajov v digitálnom jednotnom trhu e, na globálnej úrovni sa musí zabezpečiť. Spravodlivá hospodárska súťaž sa musí zohľadniť legislatíva v vlasti hospodárskej súťaže musí ošetrovať potenciálne asymetrie, ktoré by zabezpečili rovnaké hracie pole pre všetkých, aby sa podporovala inovácia. Treba tiež zvážiť podporu eh, infra, budovania infraštruktúry, širokopásmového prístupu a napokon by sme mali zvažovať eh, potrebu prispôsobovať sa e, novými e, zručnosťami e, tomu, čo, požadu, čo bude požadovať nový digitalizovaný svet. Ďakujem, to je všetko v mene kolegu Saliniho. Ďakujem, Pilar, ospravedlňujem sa. Saliniho blondiavého som ešte nikdy nevidela, takže odtiaľ asi ten môj omyl, kolega Tošenovský, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pánovi spravodajcovi, už sme sa totiž stretli ja si vážim jeho aktivitu, to, ako sa venuje tomuto problému. Digitalizácia je naozaj veľmi rozsiahlou témou a týka sa v súčasnosti všetkého. Priemysel a podniky, nielen európske, ale aj celosvetovo, stavia pred e, úplne novú situáciu obrovských zmien a je potrebné E, adekvátne reagovať na tieto zmeny tak, aby e, sme sa v rámci konkurencieschopnosti Európy nedostali do e, veľmi nepríjemnej situácie, pretože digitalizácia dnes rozhoduje o ekonomickej stabilite mnohých podnikov a celého sveta ekonomiky, v ktorom sa pohybujeme. Súhlasím so znamením komisie, aby priemyselné podniky plne čerpali z výhod digitálnych technológií Eh, v tom by sme im aj my v rámci legislatívy a pravidel, ktoré nastavujeme v Európe, eh, mali eh, vytvárať maximálny možný priestor. Hovoríme tu o internete veci, dát veľkého objemu, využívania cloudov, robotiky, umelej inteligencii a tlači 3D Možno by stálo za to vypočuť si aj, čo prebiehalo na platforme STOA o dopadoch e, digitalizácie na pracovné prostredie, zmenách v rámci celej EÚ e, s tým súvisiacimi. E, tie čísla môžu byť aj trochu desivé, hovoria o tom, ako sa bude meniť pracovný trh. E, ten dopad bude pravdepodobne veľmi silný. A preto súhlasím s pánom spravodajcom, že dopad alebo tie väzby musia byť veľmi e, úzke, musí to byť e, vplyv na celý vzdelávací proces. Aj toto bude prichádzať zmenami a bude vytvárať úplne iné požiadavky, podmienky na súčasnú generáciu z hľadiska ich prípravy na ich budúci život. Preto si myslím, že veľmi kľúčové sú aj investície na podporu digitálnych inovácií. A mali by sme si to veľmi dobre uvedomovať e, pri takých projektoch ako Horizon 2020, na ktoré máme vplyv, pokiaľ ide o využitie a pomoc e, celému tomuto procesu. Ešte raz chcem poďakovať pánovi spravodajcovi a teším sa na spoluprácu. Myslím si, že táto informácia z parlamentu, tento materiál má veľmi široký dopad na mnohé odvetvia a mali by sme sa e, teda tejto téme veľmi venovať. Ako pán spravodajca e, povedal, um, že naplánoval tento proces. Myslím si, že to spoločne zvládneme. Ďakujem. Grácie, grácie. Ďakujem kolegovi Tošenovskému. Slovo má teraz fan e, e, Nieuwenhuizen. Ďakujem pekne, pani predsednička. Uh, súhlasím s tým, čo väčšina kolegov predo mnou povedala. Pán Budikofer už povedal, že by sme nemali podceňovať to, čo práve prebieha ehm, v oblasti digitalizácie celej ekonomiky, nielen priemyslu. Nežijeme v ére zmeny, žijeme v zmene éry, keď hovoríme o digitalizácii. Eh, papierové eh, telefónne zoznamy sme prednedávnom používali. Eh, včera som si cez booking.com rezervovala hotel, rozmýšľala som nad touto diskusiou. Len prednedávnom spomenula som si, sme museli volať do jednotlivých hotelov, aby sme našli voľnú izbu. Náš život sa otvorí tak veľmi zmenil Teraz už nemusíte ísť peši do týchto hotelov, zavolať si taxík cez Uber, eh, ne, ale nemusíte stať dlho v rade, nemusíte eh, hľadať eh, taxíky na uliciach. Takže sú tu naozaj veľmi mm, hlboké zmeny. A samozrejme, táto zmena sa týka aj priemyslu. Už tam prebieha a priemysel môže mať veľký prínos z digitalizácie, ako už povedali kolegovia. Je to o internete veci, o tlači, o veľkých údajoch, o umelej inteligencii, robotike. A všetko toto sa deje zároveň. Myslím, že by sme mali byť optimistickí pokiaľ ide o tento vývoj, pretože e, urobili prácu našich robotníkov bezpečnejšiu, môže im to odobrať nebezpečnú alebo špinavú prácu, e, napríklad aj v oblasti osadňovania azbestu či e, hasenia požiarov, tam môžeme urobiť naozaj veľké zmeny, zlepšenia. A súhlasím s kolegami, v tom, že niektoré z tých nových pracovných miest si budú vyšetovať nové zručnosti a nové vzdelávanie a musíme na to pripraviť e, pracujúcich a zabezpečiť, aby všetci mohli participovať e, v tej novej ekonomike, aby mali nové e, zručnosti. Takže agenda nových zručností je veľmi dôležitou súčasťou tohto. Verejný sektor by mal sa sústrediť nielen na vzdelávanie, ale aj na tie ostatné predpoklady, ktoré sú potrebné ako povedali kolegovia, na to, aby sme boli konkurencieschopní na globálnej úrovni. A samozrejme, tu potrebujeme konektivitu. Spomínalo sa to už v predchádzajúcej diskusii, takže k tomu sa nebudem veľmi e, obsiahlo vyjadrovať. Jedna vec, ktorá doteraz e, nezaznela, je kvant, kvantový e, computing prepojenosť medzi ľuďmi stále rastie. 22 miliárd zariadení je momentálne prepojených na internet vecí. Toto bude exponenciálne rásť. A na to, aby sme využili plný e, potenciál, ktorý tu vyvstáva, potrebujeme e, vysokú e, vlastne spracovávaciu kapacitu a, takže cloud computing je tu tiež veľmi dôležitý. Vidím, že už hovorím príliš dlho, takže e, ďalšie veci si možno ušetrím na budúce. Ďakujem aj za tento odkaz. Slovo má pán podpredseda Kohliček. E, ďakujem e, pani predsedajúca, pretože prichádzam z priemyslu. Mám nejakú predstavu o tom, čo to je automatizácia, ako vyzerá regulácia. A obrovskou výzvou pre jednotlivé priemyslové odvetvia tradičné sklárstvo, keramický priemysel, oceliarstvo e, presoval prechod od analogických regulátorov k digitálnym. A myslím si, že práve e, tie digitálne regulátory a digitalizácia všetkých e, signálov ktoré sa používajú, e, nám pomôžu v tom, e, k čomu urobil kolega Bytikofer veľmi pekný úvod. Samozrejme je niečo úplne iné, e, či vzdelávam ľudí v analogových záležitostiach alebo v digitálnych technológiách. A ešte je tu ďalší aspekt, ktorý sme nespomínali. Tým je prepojenie na štátnu správu a samozprávu. Tu ide o obrovské objemy dát týkajúcich sa napríklad logistiky, dopravy, či už ide o suroviny alebo hotové výrobky, ktoré potom samozrejme ovplyvňujú vyťaženosť sieti železničnej alebo cestnej. Štátna správa a samozpráva samozrejme potrebujú e, získavať tieto údaje a tu je veľmi dôležité zabezpečiť spoločné štandardy v rámci Európskej únie by sme sa preto mali na nich dohodnúť a nielen v priemysle, ale aj v rámci ďalších e, nadstavbových odvetví, štátna správa, samozpráva. To prepojenie totiž bez spoločného štandardu prenášania informácií dosť dobre nemôže fungovať. A ešte by som tu zdôraznil obrovskú potrebu myslieť nielen na to, ako budeme vzdelávať ďalšiu generáciu, ale aj e, tých aktuálnych e, pracovníkov. Ja pracujem viac než 40 rokov a pochopiteľne, ak by som chcel znovu e, vstúpiť do celiarne, ktorú som kedysi riadil, tak sa budem musieť naučiť veľmi veľa nových vecí. A nie som sám. Ja mám e, pomerne vyššie vzdelanie, ale to mi umožňuje iba to, že bude možno ľahšie akceptovať nové poznatky. Ale je veľmi veľa ľudí e, okolo 50 a pre nich sú tieto veci úplne nové. Vždy, keď e, diskutujeme o digitalizácii európskeho priemyslu, myslieť na týchto ľudí, pretože generácia 50 plus dnes predstavuje veľmi významnú časť pracovníkov. A ak sa nám tam nepodarí vhodným e, spôsobom im priblížiť tieto veci, pokiaľ sa nezaškolia, tak to bude klásť určitý odpor, obzvlášť e, vo sfere malých a stredných podnikov. Bude to brzdiť digitalizáciu. E, tá pôjde iba po povrchu. Uvidíme ju len na začiatku a na konci výrobného procesu a výhody ktoré z digitalizácie plynú vo vnútri samotného procesu budú pro, pre túto generáciu niečím nepochopiteľným. A to je dôležitá vec, na ktorú by sme nemali uh, zabúdať, ten sociálny aspekt. Ďakujem. Ďakujem, slovo kolega Tamburáno, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Digitalizácia, Industria 4.0, 3D, tlač, a tak ďalej. To sú scenáre, ktoré predpokladajú tretiu priemyselnú revolúciu, ako to niekto definoval. Často v Taliansku počujem, ale aj v Európe, že toto bude naša budúcnosť, pričom vieme, že v niektorých e, zónach sveta táto budúcnosť e, je už prítomnosťou. Sú oblasti, ktoré sa zorganizovali a veľmi rýchlo postupujú v tejto oblasti. Tu by som chcel zdôrazniť e, potrebu e, zabezpečiť e, adekvátne vzdelávanie pre nové generácie v niektorých častiach sveta. Už geometriu sa deti učia pomocou online nástrojov. Takže je tu obrovská medzera v vzdelávacích systémoch medzi nami a inými časťami sveta. E, pokiaľ ide o určité inovácie alebo robotiku, musíme e, dať veľký pozor na e, efekty nezamestnanosti v technologickej oblasti. To sa týka samozrejme už ľudí na pracovnom trhu. Je to pravdou, každá revolúcia vytvára nové pracovné miesta, ale je dosť e, ťažké, aby robotika vytvorila dostatok e, nových pracovných miest porovnaní s tými, ktoré sa v jej dôsledku strátia. Takže musíme zabezpečiť, e, e, aby sa rýchlo preškolili e, tí, ktorí stratia prácu, aby sme zamedzili negatívnym sociálnym dopadom. E, pokiaľ ide o vzdelávanie, ale nie len, je, dôležitá je tu otázka delokalizácie a relokalizácie, internet 4.0, eh, internet veci, 3D tlač eh, umožňujú relokalizovať časť eh, produktívnej časti európskeho priemyslu, ktorá momentálne je už presťahovaná inde. Druhou e, e, e, vlastne obratenou stránkou medaile by bolo, ak by sme neboli prirýchli, riskovali by sme ďalšiu delokalizáciu, ale obzvlášť teda mozgov vysoko vzdelaných. Príkladom je tu Taliansko, je to národ, ktorého výskumníci v zahraničí sú známi svojou vysokou produktivitou, ale utekajú z vlastnej krajine, z krajiny. No a potom európske Firmy, robotika a podobne sú novou érou vo vývoji humanity. Vy treba ale eh, sa venovať aj eh, fosílnym zdrojom, treba časť eh, ľudstva vlastne oslobodiť pomocou, pomocou robotiky od otroctva, zatiaľ k tomu nedošlo. Ehm, treba ich oslobodiť hlavne od repetitívnych činností. No a hardware, software, vieme, že naše produktívne e, informačné e, systémy závisia od vonkajších e, faktorov, ale e, pozerám sa na čas, e, tu sa zastavím a vyjadrím sa aj niekedy na budúce pri ďalšej príležitosti. Ďakujem slova pani Kapel. Ďakujem pani predsednička chcem eh, spomenúť, že tieňoví spravodajcovia, že ja budem tieňovou spravodajkyňou eh, pre túto oblasť, ktorú považujem za veľmi dôležitú, digitalizácia priemyslu. Aká je táto téma významná, to sa ukázalo na poslednom stretnutí G20 v Hangšu, kde eh, zastupcovia G20 povedali, že treba sa viac venovať budúcnosti digitalizácii priemyslu na medzinárodnej úrovni. Je dobré teda, že na európskej úrovni sa v tejto správe venujeme práve tejto téme. Je to veľmi dôležité, pretože digitalizácia priemyslu podporuje e, významne rast a nemôžeme sa e, tomu nevenovať. Ale nie je len o digitalizáciu priemyslu, ale aj malých a stredných podnikov. V dispozícii sú štúdie, ktoré podkladajú, že v na úrovni priemyslu aj malých a stredných podnikov. Digitalizácia môže znamenať eh, významné zvýšenie produktivity a mm, tým kapitálové eh, príjmy. na tému eh, Indust, eh, priemysel 4.0. Je k dispozícii veľmi e, veľa zaujímavých údajov. Hovorí sa o zvýšení produktivity o 25 a pre malé stredné podniky by to znamenalo ešte vyššie zvýšenie produktivity. Roboty v Európe e, sú čoraz rozšírenejšie. Ja pracujem na jednej správe, ktorá sa zaoberá robotikou. Takže aj v tejto správe by sme ju mali spomenúť. A elektronická komunikácia, konektivita sú tu tiež významné faktory, e, ktoré môžu byť problematické, obzvlášť v oblasti digitalizácie. Môže to byť aj e, infraštruktúrny problém, aj pro, problém regulácie. Komisia nám dnes povedala, že tu zamýšľa rýchle kroky na e, odstránenie tejto situácie pripravuje nové návrhy v oblasti regulácie, ktoré by zabezpečili plošnú digitalizáciu e, podnikov. Ale pri tejto príležitosti by som chcela poukázať na to, že je dôležité e, dobudovať infraštruktúry, pretože bez nich e, digitalizáciu priemyslu malých a stredných podnikov nemôžeme zabezpečiť. A z tohto dôvodu bude veľmi dôležité, aby táto správa sa zaoberala témami infraštruktúry, ale aj nového pracovného sveta, ktorý nás čaká v dôsledku digitalizácie priemyslu a malých a stredných podnikov. Potrebujeme nové e, e, vzdelávacie opatrenia a programy v oblasti štandardizácie. Treba toho urobiť veľa aj financovania alebo podpory. Dúfam, že správa e, bude poskytovať dostatočné odpovede na všetky tieto oblasti. Ďakujem. A naposledy, predtým, než e, dostane slovo Európska komisia, bude mať slovo kolegyňa Martina Weber. Srdečne ďakujem, pani predsednička. Tu na výbore často radi hovoríme o malých a stredných podnikoch, ktoré držia európske hospodárstvo a prispievajú k hospodárskému úspechu a e, zamestnávajú 96 všetkých e, pracujúcich v Európe. Ide tu v zásade o prepojenie e, aj malých, veľkých koncernov a malých dodávateľov. Malé a stredné podniky E, by mali silnejšie digitalizovať svoje procesy. E, vzniká tu e, teda nebezpečenstvo, že by mohli stratiť napojenie štúdie týkajúce sa digitalizácie priemyslu a pripravenosti malých a stredných podnikov na to um, sú veľmi alarmujúce. Ja poznám štúdiu z augusta, ktorá skúmala situáciu v Nemecku. Uh, E, podniky mali spomenúť aspekty, ktoré nasadzovanie digitálnych technológií stiažujú a zoznam týchto odpovedí e, sa číta ako katalóg úloh, e, chýbajúce IT kompetencie zamestnancov, ochrana údajov, bezpečnosť údajov, nedostatočne rýchly internet, neistota ohľadom digitálnych štandardov, nedostatočné možnosti financovania podniky, takže z iných dôvodov e, váhajú, e, nielen z dôvodov, ktoré nemôže politika ovplyvniť. A v inej oblasti sú to e, samozrejme oni, ktorí si musia splniť svoje domáce úlohy. Ale na európskej úrovni je potrebné vytvárať rámcové podmienky, ktoré by hospodárstvu umožnili E, tento proces transformácie zrealizovať. A preto je dôležité, aby sme v tejto správe diskutovali a poskytli impulzy um, pre komisiu. Tieto rámcové uh, podmienky už začíname formovať napríklad v oblasti revízie telkomu, e, e, iniciatívy o voľnom toku e, údajov alebo kybernetickej bezpečnosti, agende nových zručností alebo správa o robotike. Ehm, z tohto vyplýva, že digitalizácia priemyslu je naozaj dôležitou horizontálnou témou. A preto sa teším na otvorenú širokú diskusiu a tiež eh, na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem Martina. Zo strany komisie budem mať dva vstupy eh, z DG Connect. Pán Lenke ako prvý. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že čo tu zaznelo, zdôrazňuje a iba potvrdzuje, že ako veľmi sa bude meniť a už sa aj mení náš priemysel v rámci e, toho digitálneho hospodárstva a takisto dobre to vypovedá o tom, aké veľké sú tie výzvy v tejto oblasti. A musím e, povedať, že ma teší, že parlament e, sa tejto téme takto venuje. My sme navrhli balíček 19. apríla tohto roku a to je ten balíček o digitalizácii a snaží sa eh, venovať väčšine, ak nie všetkým témam, ktoré dnes tu boli spomenuté. Pozrieme sa na nové výzvy, ktoré nás čakajú, ale aj nové príležitosti, ktoré eh, tiež eh, z toho pre nás vyplývajú, tieto digitalizácie. A tým sa v tom balíčku venujeme. Je tam 5 hlavných častí. 5 hlavných častí a ja začnem s tou časťou, ktorá je adaptácia našich e, pracujúcich, adaptácia ich e, zručnosti, to je veľmi dôležitá téma a súvisí aj s tými rozdielmi, o ktorých ste vyhovorili v rámci EÚ, rozdiely medzi členskými štátmi, e, rozdiely medzi regiónmi. Vidíme, že tieto existujú a tiež sú tu veľké rozdiely medzi spoločnosťami, ktoré sú z kategórie high-tech, niektoré v Európe tam patria a darí sa im, ale potom na druhej strane tu máme veľa menších podnikov, stredných podnikov, ktoré by mali viac inovovať a rýchlejšie sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Zručnosti, e, to súvisí v prvom e, rade so vzdelávaním, s celoživotným vzdelávaním nakoniec. A myslíme si, že tam je ešte priestor pre kolektívnu snahu v rámci celej Európy prispôsobovať zručnosti e, e, našich zamestnancov aj našeho, na, naše prostredie nakoniec za celoživotné vzdelávanie práve e, tejto digitálnej ére, v ktorej žijeme. A navrhujeme vytvorenie veľkej koalície medzi všetkými aktérmi, ktorí sú e, aktívni, e, či v oblasti vzdelávania, e, podnikatelia, odbory, proste na novo si premyslieť, ako vzdelávame ľudí, ako sa adaptujú naši zamestnanci. Na tomto sme začali pracovať, keď sme oznámili vytvorenie takéto veľkej koalície. A našim cieľom je na novo si premyslieť všetky otázky, ktoré súvisia so súčasťami a adaptáciou našich zamestnancov a dávame tam aj konkrétne kroky, ako túto tému riešiť. Čiže zručnosti to je jedna téma v rámci nášho oznámenia a takisto sme sa pozreli aj na ďalšie aspekty, ktoré súviseli s dôverou a právnym prostredím, ktorý umož- ktoré umožní, e, aby táto dôvera nastala. A tam tiež e, zdôrazňujeme dve dôležité, dva dôležité body, ktoré sú veľmi dôležité pre e, náš priemyslenie, jednak teda dáta, ako využívať dáta a takisto, ako už bolo povedané, voľný tok dát, komunikácia budeme pracovať aj na využívaní dát, čo to presne znamená pre priemysel. Hovorili sme, hovoríme teda o anonymizovaných dátach, nie o ochrane e, údajov, tá sa rieši niekde inde. Čiže ako môžeme dôverovať nášmu priemyslu, pokiaľ ide o tieto dáta. A potom tiež, čo súvisí s dôverou a verejným e, prostredím, to je tá zodpovednosť E, väčšia autonómia, viac robotizácie, e, viac e, produktov, autonómne vozidla, roboty v tovarniach. A práve tá, ten text o robotike o týchto témach veľmi dobre hovorí. Takže to sú také dve, dva, tri hlavné prvky, pokiaľ ide o tú adaptáciu. To sú veci, ktoré navrhujeme v tom balíčku, ktoré sú podľa nás veľmi dôležité a ktoré ste zdôraznili vy aj v predchádzaj, aj, aj predchádzajúcej, predchádzajúcej vystúpení. A ďalšia časť, ktorá je takisto veľmi dôležitá, to je tretia časť, inovácie. Ako zabezpečiť to, aby inovácie sa dostali e, do každého priemyslu, akékoľvek, akékoľvek veľkosti všade v Európe. Naozaj je to náš hlavný e, cieľ, hlavný cieľ komisie, zabezpečiť, že každý priemysel, každý sektor, malé stredné podniky, veľké podniky, technologické podniky, netechnologické podniky, aby všetky E, vykonávali takúto digitálnu inováciu, aby boli efektívne, pokiaľ ide o zdroje, aby sa prispôsobovali aj na nové e, biznisové modely, ktoré digitálna transformácia prináša a ktoré boli tiež spomenuté v predchádzajúcich vystúpeniach. Takže táto časť, to je tá časť e, inovácií, má dve podčasti. Poprvé treba sa uistiť, že tieto technológie, táto inovácia tieto inovácie sú v dispozícii všade v Európe e, pre všetky podniky. Tam navrhujeme takú vlnu inovácií, takú vlnu inovácií kde navrhujeme, aby aj regióny a členské štáty v tejto oblasti robili veľa práce a pri, vyčlenujeme na to e, peniaze, ktoré budú pochádzať z horizontu 2020 a podporujeme aj experimenty, ktoré budú cezhraničné. Keď hovoríme s malými strednými podnikmi, keď sa ich pýtame prečo nechcete e, inovovať, tak oni hovoria, že najprv treba otestovať e, nejaký nástroj, až potom sa do neho pustia naplno a práve toto testovanie, táto experimentácia e, je niečo, čo môžeme podnikom ponúknuť aj tým menším v rámci celej Európy. To je súčasť toho bloku inovácií a potom druhá časť, to bolo tiež spomenuté už predtým, ako zabezpečíme, že máme líderstvo v Európe a kľúčová, to je teda kľúčová súčasť e, tej, e, tvoriteľa sa hodnoty. A my chceme, aby v Európe sme mohli e, poskytovať kvalitnejšie produkty na základe technológií, ktoré sú k dispozícii a chceme zabezpečiť, aby sme sa e, teda naozaj snažili v tejto oblasti, či už je to výskum, vývoj, experimentácia, potom neskôr štandardizácia. Toto, ako bolo povedané, je veľmi dôležitá vec. A potom aj využívanie technológií v dôležitých oblastiach našho hospodárstva, či už sú to automobilky a vývoj v tomto sektore, to je nakoniec tiež prepojené na to, a tie autonómne vozidla, ktoré ste, spomína, e, ktoré ste spomínali, potom e, siete 5G, potom e, e, najnovšie formy e, alebo najnovší vývoj e, v sektore počítačov. Čiže my sme identifikovali niektoré oblasti, kde najviac sa musíme snažiť na e, európskej úrovni, ale aj na úrovni členských štátov, či už sú to verejné alebo súkromné, alebo verejno-súkromné investície, tak aby sa dosahoval pokrok v týchto oblastiach, ktoré sme si vytýčili. A potom dôležitý bod je zabezpečiť to, aby všetky členské štáty E, sa podielali na týchto iniciatívach. Dnes máme 11 iniciatív v 11 členských štátoch, ale my by sme chceli, aby digitalizácia priemyslu, aby takéto iniciatívy prebiehali vo všetkých členských štátoch a dohodli sme si aj rámec, aby sme zabezpečili koordináciu medzi týmito iniciatívami. Čiže to sú naše návrhy a dúfam, pani predsedajúca, že správa E, parlamentu bude pozitívna, tá nás v tejto veci e, podporí. Ďakujem, musím upresniť, že sa e, vyjadril pán Kaj Jirvana, týmto mu ďakujem. Poprosím, aby ste boli struční, pretože už nemáme dosť času. Slovo má kolega Krod Mansila z DG Grow. Prosím, buďte stručný, lebo budem mať ešte e, viac príležitostí diskutovať o tejto téme. Ďakujem. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne. Z pohľadu priemyslu chcem povedať, že Európa má líderskú pozíciu e, v mnohých sektoroch výroby aj služieb, či už sú to automobilky, inžinierstvo, zdravotníctvo a ďalšie. Ale ak chceme naďalej, byť týmto e, lídrom, musíme investovať do inovácie, do modernizácie priemyslu. A tento balíček, ktorý bol v apríli prijatý, je veľmi dôležitým doplnením našej stratégie pre jednotný trh, aby sme pomohli priemyslu prejsť týmto procesom digitálnej transformácie. Ale skutočná pridaná hodnota je, je konvergencia s inými E, technológiami, inovatívne biznisové modely a tak ďalej. A e, toto prispieje k tomu, aby sme aj na medzinárodnej úrovni boli viac konkurencieschopní. Digitálna transformácia, ako povedali viacerí e, poslanci, sa týka každého priemyslu. Doprava, bankovníctvo, automobilky, zdravotníctvo a musíme mať lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými druhmi priemyslov. Chcem spomenúť ešte otázku štandardizácie komunikácie. To je súčasť tiež toho balíčka a bolo to tu už spomenuté, e, teda tento prvok štandardov, štandardizácie. Na všetky sektory priemyslu e, e, sa spoliehajú na tieto, na túto digitalizáciu situácia sa mení čoraz rýchlejšie a vlastne tradičný priemysel versus IKT to už tieto rozdiely pomaly ani neexistujú. Čiže s týmto oznámením šta, o štandardizácii sa práve snažíme dosiahnuť interoperabilitu, tak aby digitálne technológie a systémy v budúcnosti navzájom e, bez problémov komunikovali a spolupracovali. Oznámenie obsahuje dva e, piliere. Poprvé prioritizácia piatich technológií, ktoré sú považované za najviac urgentné. Oblasti aktivít, teda 5G, internet veci, cloud computing, e, kyberbezpečnosť a digitálne technológie Takže to je 5 oblastí, ktoré sme identifikovali, kde najviac e, e, je potrebné, aby už aktivity prebiehali a e, to bude potom mať aj dopad na európsku konkurencieschopnosť v oblasti ako napríklad e-zdravotníctvo, inteligentné dopravné systémy, autonómne vozidla, smart homes, smart domácnosti, a teda. Druhá časť tohto, tohto oznámenia je nasledovná. Navrhujeme proces pre monitorovanie a prispôsobovanie týchto priorit tak, aby sme za každým to mali nastavené vhodne. To sa bude vykonávať tým, že sa budú používať nástroje Európskeho štandardizačného systému. Budú tam zaangažované mnohé, mnohí rôzni aktéry v súlade s Európskou iniciatívou pre štandardizáciu. Európsky parlament takisto aj radu budeme informovať, pokiaľ ide o pokrok a zaangažujeme tam aj jednotlivých relevantných e, aktérov e, v rámci štandardizácie. La parola brevemente al collega Butikofer e ringraziamo. Slovo kolega Butikofer. Ďakujeme tu, že zostal tu dlhšie, aj keď sa teda ponáhla na lietadlo. Thank. Ďakujem pekne, ďakujem kolegom za ich príspevky, za ich stručné, stručné príspevky. Teším sa na spoluprácu a chcem sa poďakovať komisii za to, že e, zopakovala to, čo sme už aj vedeli. Grazie a tutti voi. E... Ďakujem vám všetkým. Predsedať bude, e, teraz nás predseda e, Buzek. E, myslím, že ste odvedli vynikajúcu prácu. Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý deň, vážení kolegovia, vážené kolegyne. Vítajte. Máme na programe ďalší bod. Je to bod e, v našom programe číslo 5. A to je ten spoločný podnik pre iniciatíva inovačné lieky, príklad vykonávania programu Horizon 2020. Bude to prezentácia výkonný riaditeľ spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky, pána Piera Muliena. A by som chcel povedať eh, pár slov. My sme gestorský výbor a preto musíme eh, priebežne vyhodnocovať, eh, či implementácia programu prebieha tak, ako má. Či sú prípadne nejaké nové výzvy, či sa niečo mení z hľadiska legislatívneho alebo rozpočtového, či treba rátať s nejakými zmenami. A v tomto kontexte je táto e, prezentácia veľmi dôležitá. IMI, jeden z viacerých, jedno z viacerých verejno-súkromných partnerstiev, ktoré implementujú časť Horizontu 2020 v súlade s článkom 187. A chcem povedať, že IMI e, tiež e, bolo e, vytvorené v roku 2014 po tom, čo, sa, čo prebudú úspešné e, negociácie Európskeho parlamentu. Čiže bolo to na konci e, prechádzajúceho legislatívneho obdobia. Bolo to jedno z viacerých verejno-súkromných partnerstiev. Takže poprosím pána e, riaditeľa, aby stručne predstavil aj ten e, začiatok tohto projektu je to najväčšie e, verejno-súkromné partnerstvo v oblasti vedy na svete vôbec. Čiže to je celkom e, výrazná vec. Takže poprosím vás, aby ste potom spomenuli aj nejaké čísla, pokiaľ ide o vašu alebo našu iniciatívu. Teda vy ste riaditeľ, výkonný riaditeľ. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Buzek. Vážení poslanci, ďakujem pekne za to, že vás môžeme informovať o aktuálnom stave e, iniciatívy e, inovatívnych e, liekov. Ako viete, Európsky parlament je veľmi dôležitou súčasťou tohto procesu. A preto som veľmi rád, že vás môžem informovať o aktuálnom priebehu. Ešte, najskôr by som pripomenul, že je to veľmi rozsiahla iniciatíva s rozpočtom zhruba 5 miliard eur. Ide o partnerstvo Európskej komisie a Európskej farm- farmaceutickej asociácie farmaceutického priemyslu. Tento priemysel prispieva v naturáliách, tak povediac, a ne e, dostáva žiadnu podporu z európskych prostriedkov, na rozdiel od iných súkromných partnerov, ktorí sa podielili na takýchto programoch. Teda prečo potrebujeme takýto druh iniciatívy e, v sektore liekov? Ako viete, proces výskuma vývoja je veľmi zložitý, je veľmi e, riskantný, tiež veľmi zdlhavý, e, finančne nákladný, biologické mechanizmy, ktoré súvisia s ochoreniami, sú veľmi zložité. A zároveň vedecký pokrok je naozaj pozoruhodný a má výrazný dopad nielen na naše znalosti, vedomosti o chorobách, ale tiež o laboratórnych eh, pokusoch eh, a tiež o zvyšovanie dostupnosti liekov, na čo sa veľmi snažíme. Aj keď na celom svete prebieha vynikajúci výskum eh, o mnohých ochoreniach, ako viete, ešte stále nemáme dostatok nových antibiotík napríklad e, v boji proti antibiotickej rezistencii, taktiež e, e, proti cukrovke. Napríklad nemáme zatiaľ možnosti vyliečiť demenciu ani schizofréniu. Teda tento nástroj, táto iniciatíva má podporovať výskum inovácie, taktiež vývoj nových liekov na základe lepšieho pochopenia a mechanizmov ochorení a tiež e, dúfame a veríme, že sa nám podarí zvýšiť efektívnosť skúšok testov a tiež e, efektívnosť celých týchto procesov e, vo financovaní. Sme vytvorili nový druh ekosystému, tak povediac. Ide o kombináciu súkromných verejných ekosystémov. Viac ako 9 tisíc výskumníkov je zapojené do tejto iniciatívy. 900 zástupcov akademickej obce, taktiež 500 zástupcov priemyslu, e, zástupcovia pacientov, malé stredné podniky. A e, toto všetko vytvára veľmi živý ekosystém v tejto oblasti v Európe. Už sme v prvej fáze vyčlenili všetky prostriedky dostupné. Tu je e, graf, ktorý znázorňuje oblasti, na ktoré sa minuli prostriedky v prvej fáze a začiatku druhej fázy. Ako vidíte, pokryli sme mnoho druhov ochorení, taktiež vidíte, že veľká časť sa týka infekčných ochorení. A to súvisí s veľkým projektom o antimikrobickej rezistencii. Ešte na záver by som chcel uviesť niekoľko príkladov našej práce, konkrétne v antimikrobickej rezistencii čo je e, čoraz väčšia hrozba. Všetci ste si celkom ste prečítali nedávne informácie a správy. Venujeme sa e, boju proti tomuto fenoménu na rôznych úrovniach. Jednak ako dostať e, nové lieky do baktérie, na ktorú sa chceme zamerať. Ďalej snaha zvýšiť efektívnosť, dostať nové lieky do fázy klinického testovania. Do tohto sú zapojené mnohé malé stredné podniky. Ako viete, eh, eh, proces vývoja je veľmi zložitý, zdlhavý, eh, vyžaduje si to špecializované siete v celej Európe a v neposlednom rade sa snažíme vytvárať tiež nové podnikateľské modely, aby sme vytvárali stimuly pre priemysel, aby sa investovalo do tejto oblasti ktorá je spojená s mnohými výzvami. Ďalej, Alzheimerovo ochorenie, aj demencia. Tu nemusím popisovať e, problémy, ktoré s tým súvisia. 50 miliónov ľudí celosvetovo je posilnutých týmto ochorením a je to fenomén, ktorý sa viac e, e, rozširuje postupom času ako starne obyvateľstvo a prijavuje sa v našej spoločnosti o mnoho výraznejšie. Tu vidíme, že sa venujeme nielen príčinám demencie, ale tiež sa venujeme analýze rizikových faktorov Snažíme sa vyvinúť možnosti včasného zásahu ešte predtým, než sa prejaví ochorenie, než sa stane už e, nezvratným a tiež sa chceme zamerať na vývoj nových technológií nielen v farmaceutickom priemysle, ale tiež v e, napríklad skenovanie a tak ďalej chcem ešte upozorniť, že 8. novembra e, pán Maragal, pán poslanec Maragal a ostatní kolegovia e, budú organizovať podujatie o projektoch e, Alzheimerovej choroby, ktoré súvisia s touto iniciatívou. Je to napokon projekt tiež, ktorý financuje DG Connect, preto sa tu nadvezuje aj na to, o čom ste hovorili pred chvíľkou, o digitálnej sfére. Či sa tým teda podporuje aj výskum Alzheimerovej choroby. Tiež, čo sa týka horizontálnych tém, ako napríklad bezpečnosť liekov, to je dosť veľká téma. A ako viete, negatívne reakcie na lieky e, spôsobujú e, rôzne ďalšie sekundárne ochorenia a taktiež úmrtnosť. Musíme už vo včasných fázach sa snažiť pochopiť, ako ľahšie predvídať e, toxickú povahu molekul, ešte predtým, než sa dostanú do organizmu do ľudského tela. Máme viacero projektov, jeden z nich má názov ETOX. E, ide o spoluprácu farmaceutických firiem navzájom, ono efektívnejšiu spoluprácu. E, tieto firmy zhromažďujú údaje, údaje. Je to jeden z takých rozsiahlejších dátových projektov. A ten by nebol možný bez štruktúry, ako je IMI, pretože e, si to vyžaduje zapojenie aj súkromného a verejného sektora. A teda nové lieky sa môžu vložiť do tejto databázy, e, vychádzajúc z dostupných kritérií e, na základe ich miery e, možnej toxicity. A tiež je tu snaha znižovať v čo môže miere využívanie zvierat v klinických skúškach. Ďalej máme ďalší rozsiahly projekt, ktorý sa venuje vývoju liekov v skorých fázach. Konkrétne tu ide o zhromažďovanie ehm, rôznych zhlukov. Na toto sa zameriavali ehm, ehm, rôzne farmaceutické firmy v minulosti. Dnes vidíme, že sedem farmaceutických firiem vytvorilo knižnicu, kde je k dispozícii e, celý e, rozsiahlý aparát e, takýchto zloženín, ktoré potom môžu využívať aj ďalšie subjekty v ich výskume. Taktiež to má za následok rôzne podujatia, vedecké dokumenty, ako aj to slúži ako príklad pre ďalšie podobné projekty. Nevytvárame isté, že len vynikajúce prostredie pre výskum. Máme tiež dopad na regulačné e, časti tejto rovnáby a snažíme sa pôsobiť aj na podnikateľský sektor. Mnoho z našich projektov, napríklad o biomarkeroch, ktoré súčasne sú vo fáze e, vyhodnocovania e, na úrovni agentúry pre lieky. Snažíme sa zapájať týchto aktérov do tohto procesu od samého počiatku, teda nielen zastupcovia pacientov e, regulačného sektora, ale tiež e, orgány e, HDA, ktoré chceme zapojiť do tohto procesu, aby sme využili aj ich podnety. Udržateľnosť je jeden z faktorov, na ktorých sa zameriavame. Ako teda zachovať veľmi hodnotné súbory dát, ktoré sa vytvorili. Napríklad už vznikli aj špecifické nadácie, ktoré pokračujú ďalej v tomto úsilí. Je tu e, totiž e, veľká snaha zachovať e, tieto vytvorené hodnoty. A ďalej zameriavame sa tiež na zapojenie pacientov, združenie pacientov, tí sa podielajú na našich projektoch. Konkrétne Jedno zo združení je DRF, je pridruženým partnerom e, tejto iniciatívy IMI a tiež nám pomáha napríklad v projektoch e, e, o, cukrovke. Už mi vypršal čas, porozdíte si vlastne našu internetovú stránku, je tam množstvo podrobnejších informácií o všetkých našich projektoch. A na tejto stránke napríklad vidíte niekoľko zaujímavých čísel, ktoré súvisia s touto iniciatívou. Ďakujeme pekne za vaše eh, eh, vystúpenie. Pani Grostet by sa chcela opýtať na niečo, predniesť poznámky. Ďakujem pekne. Chcela by som eh, najskôr poďakovať pánovi riaditeľovi za to, že prišiel a chcem mu zablahoželať tiež k jeho pracovným výsledkom, ktoré dosiahol od roku 2015 ako hlava tejto iniciatívy, aj keď vaše vystúpenie bolo krátke, jasne dokazuje, význam um, tejto iniciatívy. Isté, že nie je jednoduché presvedčiť eh, všetkých. Ja som bola spravodaj, keď spravodajkyňou pre vytvorenie tohto spoločného podniku pre iniciatívu pre inovačné lieky a tiež eh, som súčasťou pracovnej skupiny v našej politickej skupine pre eh, druhú fázu tohto projektu. Viem, že zasnievajú dosť jasné slova kritiky, ktoré podľa mňa vôbec nie sú odvodnené a sú zamerané na tieto verejno-súkromné partnerstvá. Niektorí sa zjavne ešte stále obávajú týchto eh, druhov partnerstiev PPP. Ja hovorím práve naopak, že tu ide o iniciatívu, ktorá je naliehavo potrebná. Je to veľmi eh, silný signál, ktorý týmto Európska únia vysiela v prospech eh, inovácií v sektore liekov a taktiež v sprístupnení liečby našich pacientov. Je to mimochodom téma, ktorej sme sa venovali dnes o v obere NV, prístup pacientov k liekom, k inováciám. A keď počúvam kolegov, vidím, že je treba šíriť osvetu, je treba vysvetliť im, nakoľko naša potreba inováciám v sektore liekov je naliehavo potrebná. Teda ešte raz blahoželám a oceňujem e, vaše doterajšie výsledky vďaka Horizontu 2020 a vďaka mm, tejto iniciatíve pre inovačné lieky Európa vysiela jasný signál a naozaj nie často dokážeme vysielať takéto pozitívne signály z hľadiska výsledkov Európskej únie. Myslím si, že v tomto prípade vidíme, že sme schopní zmobilizovať finančné prostriedky eh, na to, aby sme vytvorili synergie, ktoré sú potrebné pre podporu inovácií. Myslím si, že tento nástroj, táto iniciatíva je vynikajúcim príkladom. Dve iniciatívy v výskume ste spomenuli, tie sú súčasťou eh, priorít eh, IMI2, a ktoré ma najmä zaujímajú jednak výskum Alzheimerovej choroby, všetko to, e, čo e, súvisí s neurodegeneratívnymi ochoreniami a tiež všetko, čo súvisí s odolnosťou voči antibiotikám, teda e, voči antimikrobiotickým látkam. Vieme, že je to veľké riziko v súčasnosti, ktoré bráni pokroku v medicíne. Chcem sa opýtať, či tieto dve témy, teda Alzheimerová choroba a tiež táto rezistencia voči antibiotikám, či E, už e, vidíte nejaké konkrétne výsledky. Myslím si že to zaujíma naozaj všetkých. V každom prípade blahoželám a ďakujem vám za doterajšiu prácu. Ďakujeme. Pán Poche je ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Chcel by som sa vám poďakovať, pán rejiteľ, za vašu vynikajúcu prezentáciu, pretože činnosť spoločného podniku IMI sledujem nielen e, zo svojej funkcie, člena výboru e, ITRE, ale tiež pôsobím vo výbore pre rozpočtovú kontrolu, kde som do okolnosti spravodajcom pre rozpočtové absolutórium všetkých spoločných podnikov za rok 2015, teda až aj vášho podniku. Dúfam, že už môžem povedať, že ma tešia výsledky tohto spoločného podniku v posledných mesiacoch a rokoch. Veľmi pozitívne by som zhodnotil e, posun v mnohých oblastiach, najmä v implementácii programu Horizon 2020 a tiež môžem skonštatovať, že spoločný podnik e, zohľadnil odporúčanie Európskeho parlamentu najmä v oblasti ex post finančných auditov či v oblasti zníženia miery chybovosti v niektorých projektoch. Tiež oceňujem, že v máji sme, sme sa dočkali zverejnenia správy o ekonomických dopadoch a o významnom pakovom efekte pre investície v Európskej únii. V tomto smere by som sa chcel opýtať na dve veci. Poprvé, v čom vidíte najväčšiu pridanú hodnotu podpory projektov, ktoré sa nezameriavajú priamo na základný alebo predklinický výskum. Teda konkrétne mám na mysle projekty, ktoré sa zamerajú na tréning, eh, vo vývoji medicíny alebo následný marketing, ako napríklad Pharmatrain alebo SAFE, ty a podobne. A ešte druhá otázka. V posledných rokoch došlo k zvýšeniu zapojenia malých stredných podnikov do projektu IMI. Myslím, že e, to bolo v roku 2015 na úrovni 16 zo všetkých príjemcov. Európsky parlament vyzval k ďalšiemu zvyšovaniu zapájenia malých stredných podnikov, avšak vám sa zatiaľ nepodarilo to percento e, zvýšiť. Naopak, práve naopak mierne klesá ako sa teda chcete vysporiadať s touto situáciou a či je podľa vás najvyššou prekážkou vyššieho zapojenia malých stredných podnikov do tejto iniciatívy? Ďakujeme pekne, pán kolega. Pani Mudy. Ďakujem. Najskôr by som chcela nadviazať na vyjadrenia kolegov o doterajších výsledkoch IMI a tiež, e, e, že sú očakávania ďalších pozitívnych výsledkov. Myslím, že všetci e, máme zodpovednosť lepšie komunikovať s našimi občanmi o tom, čo sa tu vyvíja, či už ide Alzheimerovú chorobu, cukrovku alebo iné ochorenia, ktoré postihujú našich občanov práve v týchto oblastiach je vaša práca prínosná. A čo sa týka partnerstiev PPP, e, e, myslím si, že na tomto príklade vidíme, že sa darí riešiť e, predošlé zlyhanie trhu. Dokazujeme pridanú hodnotu, ktorá sa tým získala. Chcela by som sa niečo opýtať. Viem, že vo Veľkej Británii, v mojom regióne, sa niektoré univerzity aktívne podielajú na práci súvisiacej s touto iniciatívou IMI a tiež ide o charitatívne združenia eh, v lekárskom výskume. Eh, je to rozhodne iniciatíva, ktorá je vysoko cenená a eh, veľmi aktívne sa do nej zapájajú. Teda chcem sa opýtať, keby ste sa pozreli späť čo podľa vás eh, Veľká Británia prináša, eh, čo prinášajú naši výskumníci, naši vedci do tejto iniciatívy, do tohto spoločného projektu a nakoľko ich prínos užitočný? Ďakujeme pekne. Pán Zoriňo. Ďakujem. A ja by som chcela zablahoželať a poďakovať nášmu rečníkovi za jeho prezentáciu Blahoželám mu k doterajším výsledkom v tomto spoločnom podniku. Prístup k inovatívnym inovačným liekom je samozrejme mimoriadne dôležitý. Vďaka tomu môžeme hľadať nové riešenia pre nové e, výzvy v zdravotníctve. To si vyžaduje partnerstvo a tiež vidíme čoraz e, vyššiu rezistenciu a to sa tiež vyžaduje zásah verejno-súkromné partnerstva Horizon 2020. Toto sú um, dva veľmi významné faktory, ak chceme zaručiť, e, aby prostriedky e, z Európskej únie sa dostávali e, prostredníctvom konkrétnych výsledkov k našim občanom. Teda, dostávam sa k svojej otázke. Keď sa diskutuje o týchto témach, napríklad v mojej krajine, v Portugalsku, často sa ľudia pýtajú na ceny aký to bude mať dopad na ceny napríklad týchto inovačných liekov. Môžu tieto inovačné lieky spôsobiť e, zlyhanie systému zdravotnej starostlivosti, pretože e, budú vysoko nákladné a spôsobia to, že iné lieky nebudú dostupné práve k tomu, že tieto lieky budú tak e, drahé, alebo bude to mať za následok, že e, kvôli ich cene nebudú príliš dostupné všetkým pacientom, teda nakoľko sa to prejaví v praxi z hľadiska úrovne cien. Ďakujem pekne, pán Kohliček. Ďakujem, pane. Ďakujem, pán predseda. Ja mám niekoľko drobných otázok. Pirmulen spomenul veľmi pekné úspechy, to je to, čo nám chýba, lebo veľa ľudí sa pýta, na čo im je EÚ a tu vidíme určité úspešné riešenia v potrebnom sektore. Chcem sa spýtať, či okrem Alzheimera, kde je to veľmi zložitá záležitosť, ja sám patrím k podporovateľom pokroku a viem, že to nie je jednoduché. Zatiaľ sme v, na, na začiatku rezistentnosť, to je uh, naozaj zložitá záležitosť. Budete sa angažovať aj v robotike, pretože to je veľmi dôležitá vec. Pri mnohých chirurgických úkonoch nám práve roboty umožnia e, veľmi precíznu prácu. V Českej republike sa toho deje veľa. Rakovina, e, tých je približne 200 e, druhov Niektoré druhy sa do určitej miery e, e riešia, e, iné sú ešte neznáme, pritom rakovina je jeden z najznámejších problémov. A potom e, tu máme v ortopédii e, mnohé e, otázníky, kde sme úplne na začiatku a potom prínos subjektov v Českej republike k vašej práci. Ďakujem. Ďakujem. Pán výko, výkonný e, riaditeľ, e, nech sa páči, máte slovo, lebo sme vyčerpali náš zoznam. Ďakujem, boli to vynikajúce otázky, budem sa im snažiť venovať postupne. Pani Grostet, ďakujem. Myslím. Mhm. že jedna eh, z takých eh, najväčších vecí, ktoré chceme urobiť, eh, je, že chceme pozvať malé a stredné firmy, aby sa na paneli s veľmi skúsenými expertami s nami stretli, aby nám pomohli hýbať sa e, e, vpred e, v, v, v oblasti tých návrhov, ako s Malkom postupovať v prípade tých rôznych možností pri MR a potom Ehm, nemá tu len európsku sieť ale, sieť, ale globálnu sieť. To bude dôležité globalizovať. Ehm, to treba do veľkej miery, pretože veľa vecí sa toho deje v USA, v iných e, častiach sveta. Musíme sa e, pridať k ostatným. Nie je to len európsky problém, je to globálny problém. K Alzheimeru by som chcel spomenúť, že toho robíme veľa v našej strane eh, snahe decifrovať jednotlivé typy Alzheimera, pretože to nie je len jedna choroba. Eh, stratifikujeme to, eh, rozložíme jednotlivé typy a to bude fascinujúce, pretože to bude determinovať rôzne možnosti zásahu, ktoré budú možné. A Eh, na základe nášho eh, eh, charakteristického kohortu pacientov sa nám podarí veľmi včas cieľene zasahovať a snáď docieliť potrebný pokrok. Socioekonomický dopad, pán Pochel. Otázka vzdelávania malých stredných podnikov. Máte pravdu, Eh, priestor a jeho pretavenie do oblasti inovatívnych liečiv. To je veľmi dôležité a nie je to otázkou školenia, aby sme pomohli um, ľuďom v praxi, aby to lepšie eh, chápali, ale musíme aj školiť pacientov, pretože ich hlas sa stáva čoraz silnejším. Jeden z našich projektov teda predstavuje viacero modelov školení v tejto oblasti Takže e, vzdelávanie, školenie, to je e, veľmi dôležité. A zainteresovanie malých a stredných podnikov e, do prvej fáze IMI 1 zvýšilo sa ich zapojenie oproti prvej fáze a Našim záujmom je viac ich e, zainteresovať, aby sme lepšie e, pochopili e, rámec aj ochrany duševného vlastníctva, v ktorom fungujú. Nie je to až také komplikované, keď sa toho ľudia niekedy boja. Niektoré malé stredné podniky sa boja ponoriť do niektorých týchto veľmi širokých konzorcií. Takže musíme sa snažiť tam pomôcť akýmikoľvek mechanizmami, ktoré máme k dispozícii. Pán Mundy, e, vaša otázka samozrejme je pre nás veľmi dôležitá. Veľká Británia je príjemcov e, číslo 1 v IMI, e je na vrchu zoznamu univerzity, firmy, malé a stredné podniky a skupiny pacientov v Spojenom kráľovstve sú veľmi významné. Máme tam veľmi dobrú skupinu veľmi zainvolovaných, zrelých pacientov, Takže vaša krajina pre nás veľmi dôležitá. Dúfame, že nájdeme spôsob, ako to zachovať. Našim posolstvom zatiaľ je, pokračujeme ďalej ako e, doteraz, ako obvykle. Takže e, naďalej e, príjmame žiadosti v rámci IMI, ale ďakujem za vašu otázku. Otázka pána Zorinia k aspektu cenotvorby. E, samozrejme, toto je veľmi komplexná, kontroverzná oblasť. Cenotvorba v oblasti e, liečivne je, ako viete, európskou otázkou, ale e, otázkou pre členské štáty. Tam dochádza k rokovaniam čo sa my snažíme urobiť v IMI je proces inovácie, výskumu a vývoja urobiť efektívnejším a veríme, že to povedie k liekom, ktoré budú dostupnejšie. Ak e, celá, celý ten koncept e, personalizovanej e, medicíny nám umožní cielenejšie opatrenia, cielenejšie ošetrenia v správnom momente, E, sa nám podarí vytvoriť. No toto nebude fungovať, pokiaľ si to nebudú môcť pacienti dovoliť, to je jasné. My chceme e, s našimi intervenciami začať čo najskôr, aby sme zvýšili efektívnosť celkového procesu, ktorý je dnes veľmi neefektívny z dôvodu mnohých faktorov. A potom e, tu máme veľa otázok Pracujeme veľmi silne v oblasti rakoviny, ale e, teraz to bude ešte viacej. Tento rok sme vyvinuli e, e, v rámci EMI strategickú skupinu, ktorá sa bude sústrediť iba na rakovinu, to je relatívne nové. A firmy teraz vidia veľký prínos v vzájomnej spolupráci pokiaľ ide o boj proti tejto chorobe. Zaujímame sa veľmi o robotiku. Jeden z projektov, o ktorom som vám hovoril, e, viedol k tomu, že sa v Holandsku vyvinul, e, vyvinula veľmi moderná robotická štruktúra, do ktorej e, sme investovali, čo zvýšilo zamestnanosť a prinieslo to do Severného Brabantska v Holandsku nové vysoko kvalifikované pracovné miesta, potom ortopedické náhrady, E, zatiaľ e, v tejto oblasti nepôsobíme, ale e, pôjdeme viac do oblasti samoterapie a vyššej teda, pokročilej terapie. Bude to súvisieť aj s rôznymi vzácnymi pokročilými druhmi rakoviny a podobne. Dúfam, že sa mi podarilo pokryť všetky otázky. Som si istý, ale najdôležitejšou otázkou samozrejme je naša reakcia na verejnú mienku, pretože sme chceli e, tu presne vedieť, prečo my a ostatné spoločné podniky sú také dôležité pri využívaní našich prostriedkov z Horizontu 2020. My sa tým veľmi starostlivo zaoberáme Ide tu o tzv. E, e, doplnkovosť, takže v čom e, projekty, ktoré sú tu, sú také, že by nebolo možné ich inak financovať, tým sa zaoberáme. Nedá sa to jednoducho iba vytvorením spolupráce. Povedzte nám o tom niečo bližšie. Myslím si, že to bola hlavná otázka nás všetkých. Chceli sme sa dozvedieť presne, ako máme vysvetliť našim občanom to, že je to dobrá iniciatíva. My v ňu veríme, myslím ale eh, nie je to vždy dôležité len veriť v niečo, treba eh, to mať vysvetlené. V prvom rade je to iniciatíva, kde poprvýkrát partneri z priemyslu medzi sebou navzájom spolupracujú a je to naozaj veľmi eh, kompetitívne odvetvie priemyslu a teraz zrazu 7, 8, 9 firiem sa stretne, spolupracuje, rozhodnú sa spolupracovať Oni e, sformulujú výzvy a tým e, sa treba venovať. Oni to nemôžu sami vyriešiť, potrebujú kreativitu našich akademických partnerov a malých a stredných podnikov, aby spoločne tieto veľké výzvy vyriešili. A tretia vec, ktorú môžeme urobiť, a to je jedinečné, je, že vytvoríme kritickú masu, pretože e, sa tu združia mnohé zdroje zo strany komisie aj firiem a teda E, toto e, množstvo to nám závidia niektorí kolegovia z USA a e, z Japonska. Ďakujem pekne, myslím, že teraz už sme spokojní a vieme, ako môžeme obhajovať tieto projekty, tento a iné, pred našimi občanmi, pretože iné spoločné podniky fungujú podľa podobného princípu. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, pán výkonný riaditeľ. A teraz už, kolegovia, prejdeme k nášmu poslednému bodu na našom e, programe výsledky pokračujúcich trialógov. Máme jeden dôležitý trialóg, energetická e, efektívnosť, označovanie energetickej efektívnosti, veľmi e, dôležitý. A nie až tak e, jednoduchý, ako by sme očakávali. Bude teda potrebné vypočuť si nášho e, spravodajcu, pána Daria Tamburana. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi stručne, týka sa to návrhu nariadenia, revízie kritérií označovania energetickej efektívnosti e, celej série výrobkov, Najznámejšie sú e, chladničky, pračky, ale nie len aj e, výrobky chladenia a podobne. Niektorí si spomenú, eh, parlament hlasoval, odhlasoval svoju pozíciu s veľmi uspokojivou väčšinou. E, dúfame, že e, po troch stretnutiach sa nám podarilo e, uzavrieť trialog, ktorá teda to sme si mysleli, ale vyvstali určité inštitucionálne problémy, ktoré sa netýkajú čisto článkov, týka sa to delegovaných aktov, implementačných aktov. Minulý rok v decembri Rada prijala e, pozíciu k tejto téme a presunula všetko do delegovaných aktov do implementačných aktov. Pozícia parlamentu e, predpokladá delegované akty, mali sme tam interinstitucionálnu dohodu, e, ešte stále minulú zimu. Tá je predmetom rôznych impre, im, im, interpretácií zo strany komisie, parlamentu aj rady, po, ako postupovať podľa akých noriem v rámci e, lepšej legislatívy rada teda zatiaľ trvá na svojej pozícii implementačných aktov, no a parlament trvá na delegovaných aktoch. A ak by sme e, boli za implementačné e, akty, tak by sa vec zablokovala na konferencii predsedov. Takže netýka sa to len e, tejto témy, môže sa to týkať akéhokoľvek iného legislatívneho aktu, ktorým sa budeme zaoberať. Pokiaľ ide o obsahovú stránku, je to veľmi odborná oblasť, nebudem teda tu preberať e, konkrétne jednotlivé články, e, ale vidíme tu možnosť docieliť zhodu. Týka sa to hlavne rescalingu, nových etikiet E, dôležité budú časové lehoty a samotný e, koncept e, tejto zmeny škály. Tu sme naozaj veľmi blízko k dohode, ale potom sú tu tiež nemene dôležité témy ako ochrana spotrebiteľov v prípade náhrady za defektný produkt. Toto je prvý legislatívny fajl po škandále Volkswagen. Uvedomme si to Takže sa to týka e, viacerých e, právnych noriem v Európskej únii, ktoré bude treba e, prispôsobiť. A ďakujem pánovi predsedovi, ten sa preukázal ako naozajstný predseda, bol nám stále nápomocný už od začiatku aj teraz v rokovaniach s radou. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Ďakujem Dario Tamburano. rokovania nie sú jednoduché. Čaká nás ďalšie kolo. Tri kolá nám nestačili na to, aby sme to uzavreli, ako povedal pán Tamburáno. Máte nejaké otázky? Nejaké pripomienky? No, chcete niečo povedať nášmu spravodajcovi? Ak môžem niečo povedať ja, tak e, myslím, že je veľmi dôležité dosiahnuť niečo ako spoločnú pozíciu v Európskom parlamente. Prečo? Lebo samozrejme mandát sme si odhlasovali na plenárke. A ten sa teraz musí trochu zmeniť. Ako dobre viete, v rámci rokovaní nemôžeme dosiahnuť to, čo sme navrhli na plenárke v našom výbore. To je zjavné. Čiže bolo by dobré, keby ešte pred stretnutím na technickej úrovni v piatok naši tieňoví spravodajci a spravodajca sa stretli a povedali si, čo je možné z nášho pohľadu. Pretože Rada navrhuje nejaké riešenia a malo by byť jasné, či sme pripravení s nimi súhlasiť. Samozrejme, mali by sme obhajovať e, našu pozíciu, to je jasné, to všetci vedia. A náš e, spravodajca, tie spravodajcovia, to, snažili, to sa to snažili aj e, tak spraviť. V tom problém nie je, ale potrebujem silnú spoločnú pozíciu v tejto veci. A potom je už iná vec a budeme ju obhajovať e, spoločne a tiež obhajujem túto pozíciu, teda, že delegovaný akt je v tomto prípade potrebný, nie vykonávací. Pretože tak to bolo aj v predchádzajúcom nariadení a očakávalo sa, že to tak bude aj po poslednej dohode s radou a s komisiou. E, to je ten better lawmaking. Takže poprosím, poďme týmto smerom. Delegovaný akt, nie vykonávací. Tak ako je to napísané, alebo ako to zaznieva zo strany rady ako istý návrh alebo ich predstava. Takže pokiaľ k tomu nie sú ďalšie pripomienky, pokiaľ e, je všetkým všetko jasné, tak by som e, uzatvoril e, naše doobedné stretnutie. Už nie je síce úplne do obeda, už je po obede, ale je iba začiatok po obede, takže sme to stihli veľmi dobre. Stretneme sa opäť o tretej a čo je najdôležitejšie pre vás je, že zajtra ráno o 9.00 budeme hlasovať. Hlasovať budeme 3 hodiny, aspoň takto sekretariat predpoveda. Povedali nám, že spoločne aj s nejakou prestavkou v strede, pretože tá bude potrebná, by to mohlo byť až 3,5 hodiny, takže buďte na to pripravení. Tak veľmi a intenzívne e, pracujeme na výbore ITRE, že máme e, tak veľa pripomienok, a tak veľa hlasovania. Naozaj skvelý výbor. Takže dnes o tretej, a potom zajtra o 9 ráno a potom po obede za, zajtra máme spoločné stretnutie, spoločnú schodzu s výborom pre kultúru. To je veľmi dôležité stretnutie. Kreatívny priemysel, to je taký, taká nová myšlienka, ktorú sme začali rozvíjať na našom výbore. Takže tam určite tiež e, prídite. Zajtra končíme 6.30 a všetci by sme tam naozaj mali byť e, prítomní. Ja tam určite budem. Takže dnes pokračujeme o tretie. What